cieľom je, aby sa opäť mohli e, e, zrušiť voči Rusku, ale to si vyžaduje z jeho strany určité konkrétne kroky. A k tomu musí dospieť Rusko. My urobíme všetko preto, aby sme naše e, komunikačné kanály udržali priechodné, ale toto naozaj závisí od Ruska. Ak by malo dôjsť k ďalšiemu zhoršeniu situácie, je samozrejme dôležité, aby sme naše úvahy týkajúce sa ďalších sankcií aj e, zostrili dodatočne. Ďalší bod, ktorý by som chcel spomenúť, ako možno viete, e, predseda Juncker e, mi dal za úlohu do jesene budúceho roka vypracovať návrh na prepracovanie európskej e, e, politiky v oblasti susedskej pomoci. Tu je celkom jasné, že tu potrebujeme určitú zmenu e, v nasmerovaní. Už sa začalo na tejto práci, je potrebné nadobudnúť taký celistvý pohľad na situáciu. Je jasné, keď sa pozriete na tých 16 susedských krajín od Bieloruska až po Maroko, že e, tu máme e, princípy, zásady, všeobecné usmernenia, ktoré si vyžadujú e, naozaj špecializáciu na každú krajinu individuálne, pretože sú tu e, naozaj aj, aj rozličné pohľady, aj náhľady na partnerstvo s Európskou úniou. Sú krajiny, ktoré e, by e, sa radi videli ako členovia EÚ, niektorí by radi sa by boli vzdialené od EÚ a videli sa jasne ohraničené od nej a iné nemajú e, nejako ohraničenie e, definované e, vzťahy k EÚ. Je treba sa koncentrovať na témy, ktoré sú pre nás dôležité. V prvom rade teda bezpečnosť, prosperita, perspektíva pre ľudí v týchto regiónoch ale aj e, zmena migračného e, tlaku na Európu. A je dôležité, aby sme v budúcnosti boli schopní e, flexibilne a rýchlo reagovať, pokiaľ to bude možné na príslušné zmeny. A e, toto všetko e, sa má diať samozrejme v úzkej konzultácii s vysokou zatupkyňou pani Mogherini. E, budeme tu mať taký dvojfázový prístup. V, maj, v marci budeme prezentovať tzv. zelenú knihu. Tu potom podrobíme verejným diskusiám a v oktobri, novembri plánujeme záverečné oznámenie Táto diskusia a aj výstupy, ktoré to vtedy majú e, byť na stole, by samozrejme mali byť v súlade e, so summitom e, východného partnerstva v Ríge v máji. Príslušné návrhy konkrétne body, ktoré sa majú zrealizovať, e, odsúhlasiť na tomto samite, pripravíme. Veľmi dôležité je, aby sme e, tu ne, e, vytvárali dojem, že máme odlišný prístup k východným a k južným susedom. Je to naopak, ide nám o to, aby sme rovnako e, zaobchádzali s našimi sudcami, aj keď vo všeobecnej diskusii e, vzniká dojem, že východ, e, že sa sústredujeme výlučne na východ. Snažíme sa toto zmeniť a preto budúci týždeň už aj vycestujem do Maroka. Obzvlášť kolegyne a kolegovia v národných parlamentoch Tým by som chcel povedať, že Jean-Claude Juncker eh, prepovedal, eh, že v budúcich 5 rokov nie dôjde k žiadnemu rozširovaniu toto v mnohých krajinách, ktoré sa cítili dotknuté, viedlo k iritáciám. Tu chcem povedať kolegom, že nejde o to, že 5 rokov teraz eh, sa nebudú, nebude pokračovať v rokovaniach o rozšírení. Presne naopak, Veľmi intenzívne vedieme tieto diskusie a chceme veci e, posunúť e, ďalej, ale minulosť ukázala, že takéto rokovania ukázali, že doteraz, že jednoducho je potrebné, aby trvali určitý čas a technicky je relatívne nepravdepodobné, že už v priebehu e, tohto volebného obdobia by sme sa dostali k nejakému konkrétnemu výsledku. Ale je dôležité E, povedať, že e, rokovania o rozšírení z môjho pohľadu e, treba vnímať ako proces rozširovania. Nejde totiž o to, aby bolo prevzaté právne aky, ale ide skôr o to, aby príslušné krajiny aj zmenili svoju schopnosť materiálneho aj spoločenského rozvoja, vývoja, aby sa prispôsobili e, z tohto pohľadu Európskej únii. V troch oblastiach to môžeme celkom dobre pozorovať. E, jednou z nich e, je všetko, čo súvisí s témou právny štát. Ja to zdôrazňujem stále znova. Príjmanie príslušných zákonov je jedna vec, trvalo udržateľná implementácia je už niečo iné. Pekným príkladom je boj proti korupcii. Tam môžete príjmať veľa pekných zákonov, vo väčšine krajín k tomu aj došlo, ale ide o to, aby sme aj pozorovali v priebehu rokov, ako skutočne tu prebieha boj proti korupcii, či je úspešný. A ďalší príklad, ktorý je myslím tiež dôležitý, e, ním je otázka hospodárskeho rozvoja budúcej členskej krajiny EÚ. Pritom by sme, e, na toto by sme mali tiež klásť osobitný dôraz. No a potom otázka princípov právneho štátu, transparentnosť e, tohto, transparentnosť súdnictva, boj proti korupcii. To sú E, tie sú v centre našich rokovaní. S týmto aj začíname so Srbskom a Čiernou horou. Sme e, začali e, pri otvorení príslušných kapitol s týmto. No a ide tu o to, že implementácia týchto princípov je veľmi dôležitá na to, aby napríklad zahraniční investóri a podniky sa eh, boli aktívne a prišli do týchto krajín. Bez eh, fungujúceho právneho eh, rámca to nebude. A potom ďalšou témou je približovanie sa európskej zahraničnej politike. To je tiež dôležité v rokovaniach. To sú v zásade body, ktoré som chcel na úvod spomenúť. Ešte možno posledná vec. Osobitne e, sa chceme venovať otázke silnejšej viditeľnosti našej politiky. Európska politika ako taká aj teraz s členskými štátmi je s odstupom najväčším podporovateľom. V mnohých krajinách e, sa to však vôbec e, takto nevníma, pretože e, mnohá naša pomoc E, prichádza vo forme e, príspevkov k aktuálnemu rozpočtu. Samozrejme je to prepojené na e, konkrétne podmienky, alebo my kanalizujeme naše prostriedky, keď ide o zachrannú pomoc cez medzinárodné organizácie, OSN, Červený kríž a tak ďalej. Tu bude potrebné pouvažovať a prijať príslušné závery tak, aby naša politika bola aj viditeľnejšia pre jednotlivých ľudí v príslušných krajinách a oblastiach. Aby to bolo jasnejšie prepojenie, že sa tam angažovala alebo angažuje Európska únia a e, chce prispieť k zlepšeniu situácie a kvality života. V tejto súvislosti ešte raz aj z mojej strany by som chcel požiadať zástupcov národných parlamentov, aby sa e, tu zasadzovali aj, aj na národnej úrovni, nielen e, pokiaľ ide o vedenie diskusí, ale naozaj, aby aj e, argumentovali. Momentálne rozširovanie nie je práve populárne, keď sa tak pozriem na Eurobarometer, ale tu je tiež dôležité v členských štátoch presviečať. Je dôležitá osveta, a preto je dôležité prizvukovať, že kvalita je dôležitejšia než rýchlosť. Treba e, tento e, rozširovací proces viesť tak, aby naši spoluobčania v členských štátoch nemali e, dojem, že nový člen je nová finančná záťaž, ale nový člen sa má vnímať ako ďalšie dodatočné posilnenie Európskej únie, ale to si vyžaduje aj súčinnosť e, týchto, v tých dôležitých oblastiach, ktoré som už spomenul, e, hospodárske podmienky, e, právny štát, tak, aby v čase prístupu od prvého dňa mohli byť plnohodnotným členom európskej rodiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Um äh, Myslím, že e, musíme si to aj prerozdeliť e, rečnícky čas spravodlivo. Navrhujem, aby sme ho obmedzili na dve minúty. E, budeme mať najprv vždy zástupcu národných parlamentov a potom Európskeho parlamentu, čo znamená, že samozrejme tu budú určité obmedzenia. To bude platiť samozrejme aj pre pani Mogherini, pričom je jasné, že Eh, ak jedna a tá istá osoba sa bude chcieť eh, pri, o dvoch bodoch eh, prihlásiť, budeme to musieť lepšie prerozdeliť. Najprv by som chcel udeť slovo pánovi Kalnicovi z Lotyšského parlamentu. uh, that's Latvia. Thank you. Áno, som z Lotyšska. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán komisár Hán, ako iste viete, pokiaľ ide o priority nášho nadchádzajúceho predsedníctva budúci rok je práve otázka východného partnerstva, takže je veľmi dôležitá tá otázka. Ide o to, ako vyslať silný signál, pokiaľ ide o e, tieto partnerské krajiny a ide o to, ako zabezpečiť e, účasť na vysokej úrovni zo strany všetkých štátov EÚ na samite v Rige. Som veľmi rád, že som si vypočul, že ste hovorili o tých zmenách, ktoré sa musia vykonať, pokiaľ ide o to, akým spôsobom by sa mali vlastne prispôsobiť tieto programy, tak povedz individualizovať a v rámci tých okolností e, otázok partnerstva je to veľmi dôležité. Takže tu ste hovorili o aspektoch týkajúcich sa východu a juhu a ja by som vlastne zacitoval bývalého e, ministra zahraničných vecí Polska, pána Sekorského, ktorý hovoril, že vlastne sú to naši susedia na juhu, ale na východe to sú vlastne krajiny, ktoré sú súčasťou Európy. Ehm, tí na východ sa chcú stať súčasťou Európy, tí na juh veľmi nie. Takže musíme takto pristupovať, musíme spolupracovať s obidvomi regiónmi, ale musíme to chápať aj isté rozdiely. Ďakujem. Ďakujem vám pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán komisár, myslím si, že je výborný nápad, že dnes máme príležitosť vymeniť si názory aj so zástupcami národných parlamentov. Chcel by som ich týmto všetkých pozdraviť. Dnes je náš výbor miestom pre diskusiu a výmenu názorov o politike susedstva a rozšírenia a to je dôležité podporovať. Chcel by som sa vyjadriť eh, k otázke susedstva. Pre EPP je veľmi dôležité, ako to povedal aj pán komisár, aby sme nezabudali na to, že rúská agresivita na Ukrajine je fakt, ktorý je neakceptovateľný. Či už hovoríme o Kryme alebo o východnej eh, časti krajiny. Poslednou dobou si robíme veľké starosti, pokiaľ ide o vývoj vzťahov Ruska a Abcházska. Myslím si, že o dva dní sa budeme práve o tejto téme rozprávať aj tu na výbore. Chcel by som sa teraz vyjadriť k výsledkom, ktoré boli ohlásené v Moldavsku. E bola vypracovaná už, bolo vypracované oznámenie a my chceme, e, tešíme sa, že proeurópske par, e, strany pardon, včera e, vyhrali. Pokiaľ ide o otázku rozširovania, pán komisár, chcel by som, hovorím, že ma teší vyjasnenie európskeho stanoviska k otázke rozširovania krajiny, ktoré sú to, ktoré, ktoré, ktorých sa to týka, potrebujú vedieť, že pre nás je táto politika susedstva veľmi dôležitá, pretože aj je veľmi úspešná, je to veľmi dôležitý nástroj demokratizácie a reform a je potrebné e, objasniť, napríklad v prípade Čiernej hory či Srbska, že každá kandidátska krajina bude o, e, posudzovaná samostatne podľa kodanských kritérií. Pre EPP je dôležité, aby sme opätovne vyhlásili, že pokiaľ ide o Západný Balkán, e, tak sa stále držíme e, stanovisk, ktoré sme prijali e, v Tesalonikách a teda to, že myslíme si, že tieto krajiny jasne patria do Európskej únie. Ďakujem. Merci, monsieur le président, cher Elmar. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený Pán komisár, som veľmi rada, že tu môžem byť v mene francúzského parlamentu. No a chcem sa vyjadriť k otázke susedstva. Je mi ľúto, že nová komisia zamieš, zamiešava otázku susedstva a rozširovania Hovorilo sa, že už nebudeme príjmať nové krajiny, ale ja by som chcela, aby to bolo naopak. Chcela by som, aby sme otvorili dvere novým prístupom, aby sme neodstražovali e, kandidátske krajiny, aby sme oddelili politiku susedstva od politiky rozširovania, aby bolo jasné, že medzi týmito dvoma nie je automatická väzba. Pán komisár, som si istá, že vy máte veľké skúsenosti a určite viete tieto dve politiky odlišiť. Ja si myslím, že susedská politika by sa mala špe- špecificky venovať jednotlivým konkrétnym stránkam tých, ktorí tu sú v tých krajinách. Chcem sa opýtať, ako chcete zosúľadiť otázku susedskej politiky s tou potrebou rozlišovať podľa jednotlivých krajín. K Balkánu s vami súhlasím. Je extrémne dôležité, aby sme e, do kritérií zapracovali otázku právneho štátu a boja proti korupcii. Je dôležité v tomto, na tomto poli pracovať na reformách. A máme ešte jednu pripomienku. Balkán je na východe, ale je aj na juhu. E, je to stredozemská stredomorská civilizácia je, potrebné zdôrazniť ich strategický charakter pre Európu, či už ide o hospodárstvo, energetiku, migračnú politiku, bezpečnosť, alebo či dokonca o stabilitu a mier. My v Národnom francúzskom parlamente sme veľmi opatrní, e, e, dávame pozor na to, aby naša susedská politika kráčala po oboch nohách, čiže aj na juhu, aj na východe. Myslíme si, že táto politika môže byť riešená jedine z kolektívneho hľadiska. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, najprv by som sa chcel poďakovať za jasné slova, pokiaľ ide o politiku rozširovania, pokiaľ ide o tie nešťastné vyjadrenia pána Junkera, vyvolali znepokojenie od Belehradu až po Washington, takže je dôležité to teraz vyjasniť. Ešte lepšie by bolo, keby sa takéto populistické veci vôbec nešírili. Dobré je to, že spoločne tu v tomto parlamente sme toho názoru, že je dôležité vyvinúť silnejšie úsilie zo strany štátov, ktoré sa chcú stať súčasťou EÚ, aby vykonali potrebné reformy. Zároveň je dôležité, aby aj EÚ komisia a parlament zvýšili úsilie, ale týka sa to jednotlivých politických skupín v parlamente, a to v tom zmysle, aby sa poskytovala konkrétnejšia pomoc. Myslím si, že pokiaľ ide o vývoj v Čiernej hore, Albánsku a Srbsku, ak som spomenul isté príklady, tak tento vývoj je povzbudivý a samozrejme je dôležité vykonať mnohé kroky aj z našej strany, ako napríklad liberalizácia výz pre Kosovo. Pokiaľ je o politiku susedstva, Gratulujem našim priateľom Moldavsku k tesnému, ale jasnému výsledku, ktorý dosiahla proeurópska koalícia. Pevne verím, že tam vznikne ešte silnejšia väčšina pre práve túto cestu. Napriek politickým represáliám sa to podarilo dosiahnuť a myslím si, že to by sme mali oceniť. Dovolte, aby som ešte povedal jednu vetu. Pokiaľ ide o tému susedskej politiky a pokiaľ ide aj o Ukrajinu. Myslím si, že potrebujú mm, hospodárskú podporu, politickú spoluprácu, aby mohli vykonať potrebné reformy. Doteraz sa uskutočnili demokratické voľby, čo je iste dobrý základ, ale pokiaľ ide o skutočné reformy, tie sa musia vykonať až teraz. A je dôležité zdôrazniť aj to, že ani vláda v Kieve, ani my sa nenecháme nikým zastrašiť, pokiaľ do ruskú stranu a očakávame, že konečne stiahnu svoje vojenské zložky z Ukrajiny. A pozerám, že ešte mám asi 4. Nie, dobre, posledná veta. Ale vláda v Kieve jasne povedala, takisto ako aj ľudia na Majdane, že sa chcú dostať do Európy. Pokiaľ ide o prezidenta Porošenka, poskytol zaujímavý rozhovor, hovoril o tom, aké má plány Ukrajina a e, pokiaľ ide aj ambície ako pristúpenie do NATO, ale nemusí to byť nevyhnutne teraz a ja to samozrejme môžem podporiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fleckenstein. Je to vôbec prvýkrát, čo z vašej strany počujem, že dokonca mm, tie iritácie spôsobili znepokojenie v Washingtone. Dobre? Teraz zostane slovo pán Karol Schwarzenberg. Ďakujem pekne, hádam nasledovné. Vážený pán komisár Hahn, vy ste hovorili o rozširovaní a povedali ste, že pokiaľ ide o príslušné krajiny, áno, teraz ide o krajiny z západného Balkánu, z ekonomického hľadiska sa musia približovať EÚ a v tejto súvislosti by som chcel povedať, že áno, musím sa na to pozerať ako na prepojené, spojené nádoby. Viem to zo skúsenosti našej vlastnej krajiny, že investície skutočne nevyhnutné, pre všetkým, pokiaľ ide o také problémy ako vysokú nezamestnosť, ktorá sa týka niektorých štátov Západného Balkánu, Takže to si vyžaduje investície. Investície prídu iba vtedy, ak investori majú istotu a majú určité postavenie na trhu. To znamená, že pokiaľ ide o politickú situáciu, je dôležité ju vyjasniť. Ja nechcem hovoriť o tom, ako sa to môže dosiahnuť. No a po druhé, pokiaľ ide o otázku trhov, je tu veľký trh EÚ a Jednoducho je dôležité zabezpečiť aj prístup k financovaniu. Bez financií nie je možné zabezpečiť investície. Očakávať, že blahobyt vznikne, tak povedať, sám od seba, alebo že nám spadne z neba, to je naivné a je dôležité v tejto súvislosti vykonať príslušné kroky. Ďakujem pekne. Uh, you, uh, uh... Ďakujem pekne za slovo. Zdravím pána komisára. Áno, ďakujem pekne za váš príhovor, pokiaľ ide aj o to, čo sa bude diať v najbližšej dobe, pokiaľ ide aj o situáciu ruskej agresie e, a pokiaľ ide o otázku Mariupolu a, námorného koridoru. Keď sa pozrieme do, do ukrajinskej tlače, pokiaľ ide o komentáre zo strany vašho kolegu, alebo vlastne je to, tak povedz, vaša nadriadená pani Mogherini, ktorá hovorila o autonómnom štatúte pre Donbass, to sa v iných novinách, Zatiaľ, čo e, dohoda z Minsku hovorí o trojročnom špeciálnom postavení, no a potom, keď o pána Van Rompuya, ktorý hovoril o federalizácii, a e, ide o to, že či by ste vlastne mohli vyjasniť, aký je postoj 28. komisie, pokiaľ ide o politiku vo vzťahu východnej Ukrajiny a štatútu, pokiaľ ide o tému Líbie, nikto asi nelutuje, že padol Kadáfiho režim, ale v skutočnosti už táto krajina je výrazne destabilizovaná a sme veľmi znepokojení, pokiaľ ide o financovanie islamistov a pokiaľ ide ten, e, situáciu v Tripolise, takže sú tam veľké rizika. Čo by teda mohla komisia spraviť na to, aby stabilizovala túto veľkú africkú krajinu. Pokiaľ ide o Čiernu horu, nechcem o tom e, veľmi hovoriť, aj keď som spravodajcom pre tú tému, je to zatiaľ pozitívny vývoj. Pevne verím, že dostanú v dohľadnej budúcnosti pozvánku na prístupenie to. No a poďme teraz k ďalšej téme. Srbsko, to ma veľmi zaujíma, som znepokojený. To znamená, že môže byť aj nadiaľ najlepším priateľom Ruska, pre všetkým, keď ide teraz o eskaláciu ruských politík vo vzťahu k Ukrajine. A tým napríklad, že sa nepripojili k sankciám EÚ a USA, pokiaľ ide o sankcie voči Rusku, No, mali tam aj spoločné vojenské cvičenia a tak ďalej a nemusí to mať žiaden vplyv na vzťahy s Európskou úniou 28. Takže e, srbská vláda ani neodsúdil dostatočne e, príhovory Vojslava Sešela, ktoré predniesol v parlamente minulý týždeň. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vážený pán komisár, rada by som využila túto príležitosť na to, aby som vám povedala, že pokiaľ ide o rozširovanie EÚ, aj naďalej je to dôležitá priorita v rámci rumunskej externých politík. Ide o to, ako podporiť mier a posilniť vzťahy v rámci všetkých um, politík to znamená, že my vyvíjame diplomatické úsilie, snažíme sa poskytovať konkrétnu pomoc a snažíme sa podporiť proeurópsky kurz Moldavska. Sme za jasnejšie hm, vyhlásenie, pokiaľ ide o európske perspektívy pre Moldavsko. Myslím si, že by to pomohlo samotnej susednej krajine naplniť svoje ciele. Chceme aktívne podporovať Moldavsko a myslím si, že toto je dôležité, aby poskytli takúto podporu aj iné štáty EÚ. Ďakujem pekne. Uh, excuse me, President, uh, I, I told the call... Prepačte, myslel som si, že najprv sa budú môcť viedriť koordinátori, ale nevadí. Chcem sa poďakovať komisárovi Hánovi za informácie, vyjasnenie, ktoré nám poskytol. Jasne ste zdôraznili, že pokiaľ ide o vyjadrenia predsedu komisie Junckera, neznamenajú, že by sa mal zastaviť proces rozširovania. Myslím si, že toto je veľmi dôležité upresnenie tých informácií, ktoré nám poskytol. Myslím si zároveň veľmi dôležité, že keď hovoríme o tom, ako prepracovať, zmeniť politiku susedstva, si veľká časť pozornosti sa bude venovať tomu, že každý štát je rozdielný a každý štát potrebuje osobitný prístup. A na záver by som chcela využiť týchto pár sekúnd, ktoré mám v dispozícii, aby som upriamil vašu pozornosť na situáciu v Tunisku v súvislosti s voľbami bola tam volebná pozorovateľská misia, ktorá vlastne ešte pôsobí v Tunisku. Doteraz vlastne sme prešli dvomi stupňami volebného procesu. To išlo legislatívne voľby a prvý kol pre, prvé kolo prezidentských volieb. Myslíme si, že tie veci prebiehali veľmi pozitívnym spôsobom a pokiaľ ide o tuniské orgány a tuniských občanov, tak oni preukázali skutočne veľkú mieru odhodlania pokiaľ ide o vykonanie demokratických zmien, otvornosť a transparentnosť. Teraz bude vlastne tretia a posledná fáza, druhé kolo prezidentských volieb a môžeme očakávať, že to bude asi trošku zložitejšie. Jednoducho nastane väčšia miera polarizácie, ale pevne veríme, že tento proces sa bude viať podobne ako doteraz a preto by som chcela odporúčiť aby sa každý z vás zameral na Tunisko. Thank you, Elmar. <clears throat> Ďakujem pekne, Elmar, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o východné susedstvo, Rusko pracuje na alternatívnom projekte k EÚ, ide o Euroazijskú hospodárskú úniu. Je to vlastne určitá organizácia, ktorá sa vlastne odvíja od sovietských totalitných tradícií. Tu ide o to, že Rusko diktuje pravidlá hry. My by sme mali veľmi obozretní, mali by sme vlastne sami sa nad tým, či chceme začať akékoľvek formálne vzťahy s týmto orgánom. Pokiaľ ide o štáty Západného Balkánu, naše veľké znepokojenie súvisí s postojom Srbska voči Ehm, spoločnej bezpečnostnej a externej politike EÚ. Tu ide o to, ako riešiť situáciu na Ukrajine. Srbsko podporilo teritoriálnu integritu ehm, Ukrajiny, ale nezúčastnilo sa hlasovania rovne OSN, tam, kde tá rezolúcia bola prijata takmer jednohlasne. Srbsko nepodporilo ani reštriktívne opatrenia zo strany EÚ v kontekste ruskej agresie voči Ukrajine. Vo všeobecnosti zhoršenie takové zosúladenia srbského stanoviska s našim. Sa, to bolo zaznamenané, došlo k výraznému zhoršeniu. Takže tu ide o zhoršenie zosúladení s spoločnou E, zahraničnou bezpečnostnou politikou, takže komplikuje to záležitosti. Zároveň Srbsko hovorí, že chce pokračovať v integrácii do EÚ, lebo vidie tu jednoznačný prospech z tejto cesty a chcú si toto zachovať, ale zároveň chcú si toto cesto zároveň chcú zachovávať hospodárske a politické vzťahy s Ruskom. Vážený pán komisár, nevidíte tu nejaké rizika, pokiaľ ide o takýto duálny prístup tejto krajiny? Ďakujem. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω ότι η δήλωση του κυρίου Γιούγκερ για το ότι δεν... Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že vyhlásenie pána Junkera, podľa ktorých nedojde v nasledujúcich 5 rokoch k rozšíreniu, chceli zrejme upokojiť EÚ, pokiaľ išlo o nejaké možné obavy na túto tému, ale Chápem, že občania týchto krajín sú teraz nešťastní, pretože sa chceli integrovať do Európskej únie. Pán Han, Európsky parlament prijal uznesenie o odsúdení Turecka, pokiaľ ide o ich činnosť na Cypre. A neviem, či komisia naozaj vzala do úvahy toto uznesenie Európskeho parlamentu. Mali ste možnosť vypočuť si, čo veľmi naozaj ponižujúcim spôsobom vyhlásili turecké orgány? Myslím si, že táto uznesenie bude mať rovnaký osud ako tie predchádzajúce uznesenia, čiže skončí v koši. Turecko to totiž to absolútne ignorovalo a ja chcem povedať, že Európsko zaznamenáva na svojich vonkajších hraniciach veľké problémy. Jeden z najvážnejších problémov je ten, o ktorom som práve hovorila, ale ja mám pocit, že celková Európska únia neberie svoju úlohu veľmi vážne a chcel by som vedieť, či vy ako komisár e, sa domnievate, že existuje možnosť, aby Európska únia zohrávala akúkoľvek v podstate úlohu. Uvedomujete si, aké kritéria niektoré krajiny uvalujú? Sledujete, uplatňovate týchto kritérií? Je naozaj možné, aby sme tieto problémy riešili vážne a seriózne? Eh, in, in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung. Ďakujem. Pokiaľ ide o názor Neme- obyvateľ Nemecka, je to veľké sklamanie, pokiaľ ide o vývoj vo vzťahu k Rusku. Pokiaľ ide o ten projekt novej vlády sa týkal toho, aby partnerstvo ohľadne mu modernizácie, aby sa to partnerstvo prehlbilo a vývoj na Ukrajine viedol k veľkej strate dôvery. To, čo momentálne zažívame, sa týka toho, že pozorujeme určitú zmenu v rámci ruskej politiky, pričom predtým považovali prístupenie na to za provokáciu, ale hovorili o tom, že EÚ nepovažujeme za ohrozenie a teraz to zažívame, že zdá sa, že očividne už aj asociačná dohoda je vnímaná ako provokácia zo strany Ruska a sú ochotní konať na rozličných úrovniach, ekonomickej úrovni, ale aj až na vojenskej úrovni. Toto komplikuje našu susedskú politiku, ktorá nebola vnímaná ako agresívna a nebola orientovaná proti Rusku a tým pádom vlastne sme tu konfrontovaní s úplne novou situáciou a ja by som bola veľmi rada, keby ste nám povedali, ako chcete pristupovať k týmto úplne zmeneným podmienkam a možno ešte také drobné doplnenie. My si myslíme, že pokiaľ ide o rozdielnú ochotu jednotlivých štátov, pokiaľ je o podporenie sankcií, keďže to je pre nás vlastne jediná alternatíva, my keď hovoríme o tom, že nechceme žiadnu vojenskú reakciu, preto sa chcem spýtať, že čo sa stane, ak táto jednota na úrovni štátov EÚ, tak povedať, nebude zabezpečená. V marci budeme musieť prijať nové rozhodnutie a potom v septembri budúceho roku musíme prijať ďalší krok ohľadne sankcií. Bude dôležité prijať nové rozhodnutia a nestačí iba predlžovať starú stratégiu. Ďakujem. Danke, Herr Vorsitzender, Herr... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. A ja sa chcem poďakovať za tie objasnenia, podobne ako niektorí predrečníci, že ste teda upresnili tie nešťastné vyjadrenia predsedu komisie Junckera, že v najbližších 5 rokoch nedôjde k žiadnemu rozširovaniu. To znamená, že vy ste povedali, že pre vás to nie je nič nemenné, Totižto takéto vyjadrenia, aj keď sú e, technického a politického samozrejme realistické, viedli napríklad v krajinách Balkánu k demotivácii a to nie je iste prospešné. Zároveň ste spomínali aj to, že pokiaľ ide o rozširovanie, nie je toto veľmi populárne v niektorých členských štátoch, predovšetkým aj v tom štáte, odkiaľ pochádzame my obidvaja. Ako chcete prispieť tomu, aby sa situácia zlepšila, aby teda práve štáty Západného Balkánu sa stali členmi EÚ, aby sa vyvíjalo to úsilie na obidvoch stranách, aby tu bolo jasné, ako chceme postupovať. No a tretí bod sa týka otázky, ako na úrovni komisie sa dosahuje istá koherentnosť medzi záujmami v oblasti energetiky a ľudskými právami. Totižto práve som sa dočítala, že podpredseda eh, komisie Ševčovič bol minulý týždeň v Azerbajdžane, bol priateľsky prijatý predsedom Alievom a ten uvítal to, ako dobre funguje energetická spolupráca s EÚ a že je tu strategické partnerstvo v oblasti energie, energetiky. Zároveň Azerbajdžan je štáto, štátom, ktorý sa vie veľmi autoritárnym smerom. Viete iste, že Lela Yunus, e, ktorá bola nominovaná na Sacharovú cenu, je momentálne väznená. Minulý týždeň bola jej dcéra v Štrasburgu a hovorila s nami o tom, akých e, katastrofálnych podmienkach sa nachádza jej matka, ako aj otec, ktorý je väznený v inom väzení. A bolo by dôležité ísť do Baku, navštíviť vo väzení, ale žiaľ nemáme súla zo so strany azerbaďanskej vlády, takže vidím tu určitý nedostatok koherentnosti medzi tým, ako vlastne podpredseda komisie Ševčovič postupuje a kde sú vlastne tie záujmy európske, nie len e, parlamentu v oblasti ľudských práv. Takže akým spôsobom chcete vy prispieť tomu, aby sa na to pozeralo ako jeden celok, aby energetika nemala, nebola nadradená ľudským právam. Ďakujem. Grazie, presidente. Gentile. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, keď hovoríme o susedstve, chcel by som sa spýtať, na váš názor týkajúci sa Tuniska. Je to spriateľná krajina na juhu, ktorá prechádza veľmi dôležitým e, bodom vo svojom vývoji. E, konzultoval to s kolegami, e, k pani Nates, všetci, ktorí sme pozorovali eh, tam tie eh, voľby, eh, prezidentské voľby, mali sme hm, dobrý dojem, duch bol konštruktívny, celkom dobre sa tam prebiehalo, aj keď teda sme tam zaznamenali trošku vyššie, väčšie napätie. Ale chcel som sa spýtať, keďže takmer všetci politickí exponenti, ktorí sme konzultovali, nám zdôraznili, že Tunisko potrebuje konkrétnu ekonomickú pomoc, pomoc aj sociálnu pomoc. Ako zamýšľa Európska únia sa venovať tejto téme a intervenovať s eh, programom, ktorý by bol dosť eh, obsiahly, tak aby sa podporila demokracia eh, v oblasti, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, v zložitej oblasti Magrebu. A pokiaľ ide o západný Balkán, chcel by som sa koncentrovať na Albánsko. Váš predchodca eh, práve tejto krajine udelil eh, status kanadskej krajiny vo svetle eh, posledných právnych reform a reform súdnictva, napríklad pokiaľ ide o ilegálnu migráciu alebo korupciu, ktoré však naďalej zostávajú veľmi e, zložitými bodmi v tejto krajine. Takže aké perspektívy tu vidíte, strednodobé a dlhodobé a z ktorého pohľadu sa môžeme snažiť podporovať túto kandidátskú krajinu vo svojom reformnom procese, obzvlášť pokiaľ ide o e, súdnictvo. A aj teda pokiaľ ide o misiu EULEX e, v Kosove, tá sa stretla v poslednej dobe e, trošku e, s perplexitou, so zmiešanými dojmami. Ďakujem pekne za tieto otázky a komentáre. Chcel som sa ešte vyjadriť k politike susedstva ako takej, Pevne verím, som to povedal dostatočne jasne, keď som povedal, že musíme jednotlivé štáty susedstva riešiť osobitne, teda pristupovať ním osobitne. Sú tam rozličné záujmy aj zo strany dotknutých štátov, ako oni chcú s nami spolupracovať. A práve oblasti východných susedov máme skutočne veľmi heterogénnu situáciu. Sú tam tri krajiny, Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, ktoré explicitne sa chcú stať členmi EÚ a pokiaľ ide o iné štáty, tam zo známych dôvodov chcú mať istú mieru rezervovanosti a pokiaľ ide o juh, tak tam tá situácia je iná, tam to nie je aktuálne, ale aj tam sú rozličné stanoviska, pokiaľ ide o to, aká intenzívna má byť tá spolupráca. Takže tu ide o to, ako vlastne vytvoriť novú politiku susedstva, aby sme chápali, že musí to byť niečo šité na mieru a zároveň musíme jasne odkázať našim sused, susedom, že tu ide o vzájomné spolužitie, susedské spolnažívanie. Nie je to jednostranná cesta, kde by iba EÚ financovala, prepojila to na podmienky, ak sa nesplňa, aj napriek tomu sa bude poskytovať financovanie. Nie, musí byť jasné to, že máme tu isté záujmy, ale naši susedia musia tiež vyjadriť samozrejme svoje názory. Musíme sa zamýšľať nad tým, ako je bolo možné dosiahnuť zhodu a pokiaľ ide o našich susedov, musíme tu zadefinovať vlastne takéto spoločné úlohy, to, čo máme spoločné, tak to musíme k tomu pristupovať. Je dôležité, aby to bola identifikácia s týmito témami a aby tu bola aktívna politika susedstva, aby tu bola zaujímavé z tej strany druhej. Pokiaľ ide o pána Schwarzenberga a mnohých ďalších, ktorí sa k tejto téme vyjadrovali, ešte raz by som chcel povedať, že z môjho hľadiska je absolútne nevyhnutné, aby bol prepojené, prepojené to, že má to byť hospodárska spolupráca, ktorá má byť prepojená s princípmi právneho štátu. Nie je to len o princípy, ale pre všetkým o implementáciou. O to tu ide, lebo papier znesie skutočne veľa ale je dôležité, aby bolo možné skutočne preveriť v praxi, že nastal pozitívny vývoj a samozrejme ja som ochotný hovoriť o istom procese a nie tak o rokovaniach, ktoré sú súčasťou tohto celého procesu. Preto z môjho hľadiska je jasné, že my v rámci našich možností ako EÚ a v rámci našich inštitúcií, ako napríklad EBRD, Európska investičná banka, alebo v rámci ďalších možností, ktoré núkajú naše finančné inštitúcie, môžeme a musíme vytvárať možnosti na to, aby sme ten hospodársky vývoj prepojili s poskytnutím finančnej pomoci a ich takto podporili. Je jasné, že samo od seba sa to neurobí, Dôležité je to, aby to bolo vzájomné prepojenie, pokiaľ ide o hospodársky vývoj a udržateľný vývoj, rozvoj princípov právneho štátu. Hospodársky vývoj sa podarí zabezpečiť iba vtedy, ak máme jasné princípy právneho štátu a v niektorých z týchto štátov už len tá požiadavka po implementácii eh, princípu právneho štátu Niektorýchto niektorých štátov v tejto oblasti nie sú dosahované veľké výsledky, preto je dôležité o týchto veciach hovoriť. No a pokiaľ ide o tie detailné otázky, chcel by som stručne zareagovať. Iste budete mať možnosť položiť otázky aj pani Federike Mogherini, pokiaľ ide o stanovisko EÚ k otázke decentralizácie Ukrajiny Myslím si, že ten postoj je veľmi jasný. Ide tu o suverénne rozhodnutie Ukrajiny, akým spôsobom chce riešiť túto decentralizáciu a s tým prepojené je aj to, ako riešiť z hľadiska centrálnej vlády postavenie východnej Ukrajiny, pokiaľ ide o EÚ a medzinárodné spoločenstvo, my zdôrazňujeme územnú celistvosť štátov, čo zahrňa aj právo daného štátu rozhodovať o svojej internej organizačnej štruktúre. A preto je to vec rozhodnutia ukrajinskej vlády, ako to chce riešiť a ako to bude vyzerať v reáliu. A toto sú vlastne naše očakávania a požiadavky a je to v súlade s predstavou Ukrajiny, pokiaľ ide o decentralizáciu. Pokiaľ ide o spor s rozličnými aktérmi z minulosti, ja by som navrhoval vytvoriť správnu rovnováhu medzi tým, ako hovoriť a pomenovať tieto veci správnym menom a to tak, aby to nebola príliš veľká publicita, totižto ide tu o záležitosti, ktoré sa viac menej týkajú minulosti, pokiaľ ide o samotnú rétoriku. Tu ide o to, ako vytvoriť správnu rovnováhu, nič tak povediac, nezamiesť pod koberec, o tých veciach hovoriť pozitívnym spôsobom. Ide o to, ako jasne a citlivo zdôrazniť veci, ktoré sú dôležité. Pokiaľ ide o štáty ako Tunisko a niektoré iné a to, ako ich môžeme ďalej podporovať, podľa mňa to, čo je tu zásadné, je, aby okrem hospodárskej podpory sa podporovalo aj ďalšie posilňovanie vytvárania občianskej spoločnosti. To je podľa mňa tá základná platforma, hovorím o platforme a nie o pilieri, pokiaľ ide o fungovanie demokratickej spoločnosti. Pokiaľ ide o Azerbajčan, nechcem to vynechať, samozrejme môžu nastať také konštelácia, že aj zástupcovia EÚ navštevujú Čínu a potom sa bude o to informovať, že boli priateľsky prijatí. To nemení nič na tej skutočnosti, že sa musí hovoriť o niektorých veciach, aj sa o tých veciach hovorí. Niekedy tie oficiálne informácie vyzerajú možno ináč, ako hm, prebiehal samotný rozhovor, samotné rokovanie, ale nie je to tak, že by sme sa zameriavali iba na energetiku. My hovoríme aj o iných veciach a v tomto zmysle by som chcel povedať, že pokiaľ ide o zástupcov EÚ a Európskej komisie, ja nechcem sa nikoho dotknúť, ale sú možno koherentnejší ako niektorí zástupcovia vlád členských štátov. Častokrát sa rozpráva, rozpráva ako o vtipe, že sú to rozličné línie, ktoré máme zaujať, ale my ich využíme, riadime sa nimi a to znamená, že hovoríme o mnohých veciach. Pokiaľ ide o Rusko, myslím si, že tie najväčšie sankcie uvali na seba Rusi sami, vytvorili túto situáciu a keď si pozriete, ako sa vyvíja situácia na trhoch v Rusku, pokles kurzu rubla, ako sa vyvíja akciový index v Moskve, celkovo sa zhoršuje hospodárska situácia, takže vidíme, že ide to jednoznačným smerom a môžeme iba vyjadriť nádej, že čoskoro nastane rozumný postup, rozumné konanie a že sa začnú skutočné rokovania. Ale ako som už hovoril, tieto kroky musí vykonať ruská strana a myslím si, že to je jednoznačné. Viac k tomu momentálne asi nemôžem dodať. A pokiaľ ide o Turecko, Federica Mogherini a moja maličkosť budúci týždeň pondelok pôjdeme spoločne do Turecka. Aj to je istý signál. Konec koncov tento týždeň v piatok budeme viesť spoločne rozhovory v Sarajeve, aby sme jasne vyslali signál, ako zosúladine konáme a spolupracujeme. Aj tam budeme hovoriť o témach, ktoré sú podobné tomu, o čom sme tu diskutovali dnes. Pokiaľ ide o Srbsko, týka sa to vlastne všetkých, pokiaľ ide o tú rýchlosť približovania sa k Európskej únii, túto rýchlosť určujú samotné štáty. No a to potom znamená, že pokiaľ ide o nevyhnutné približovanie sa k rozhodovaniam a k náhľadu EÚ v oblasti zahraničných a externých politík. To je vec suverénneho rozhodnutia každej krajiny. V konečnom dôsledku je to samozrejme zosúladenie politik e, je rozhodujúce z hľadiska pristúpenia k EÚ, ale to, ako rýchlo postupujú štáty v tejto oblasti, si stanovujú oni sami. Myslím si, že je dôležité, ak je taká vôľa pokiaľ ide o EÚ, tak e, vo vzťahu takmer všetkým štátom, o ktorých sme hovorili, je EÚ vlastne najvýznamnejším hospodárskym partnerom. Napríklad, pokiaľ je o Srbsko, dve tretiny zahraničných investícií pochádzajú zo štátov EÚ. Pokiaľ ide o podiel Ruska, sú to už 4%, pokiaľ ide o dovoz-vývoz, sú to tiež asi dve tretiny. To znamená, že situácia je jasná a všetci zúčastnení vedia, aké sú záujmy. Ale samozrejme je dôležité niekedy rýchlejšie a niekde pomalšie sa záujmy približovať. Tá orientácia je jasná. Ale týka sa to aj e, Ruska, totižto keď sa povedalo, že Európska únia je mierovým projektom a v rámci nášho konania to vlastne každý deň potvrdzujeme, preto No, nikto sa nás nemusí báť, práve naopak. My máme záujem, pokiaľ našich susedov, aby sme tu mali mierové spolužitie, aby sme podporovali rozvoj našich spoločen- spoločností, aby sme poskytovali perspektívu blahobytu našim občanom a to sa týka aj našich ruských priateľov, takto stanovujeme naše politiky, takto postupujeme a toto si želáme zo strany našich susedov. Ďakujem. Pán komisár, srdečne vám ďakujem e, za váš výklad. Nie je to po, posledný krát, čo sa stretávame. Tiež myslím, že otázka rozširovania zostane e, diskutovanou. Je to jedna z najúspešnejších politik, ale je tu potrebná koherentnosť. Inak e, to neprinesie nič, takže to musí byť jasné. Kandidátske krajiny e, samotné silno rozhodujú o e, tempe rozširovania. E, ide tam o ich, o ich rýchlosť transformácie. Aj v Európskej únii je potrebná vnútorná koherentnosť spoločnej politiky pre takéto krajiny a svojich susedov, pretože iba pri takejto vnútornej koherentnosti Eh, je možné zabezpečiť eh, to, že vás budú brať vážne. Takže je to aj apel na eh, našu vnútornú integračnú schopnosť. Srdečne ďakujem. Johannes, všetko dobré. Meine Damen und Herren, ich darf in Dámy a páni, chcel by som medzi nami predstaviť eh, podpredsedničku Európskej komisie a vysokú zástupkyňu EÚ. Nechcem je kradnúť eh, čas mojim dlhým eh, príhovorom, ale skúsenosť, ktorú sme na to podli, ukazuje, že každý, kto hovorí kratšie, dáva kolegom, ďalším kolegom šancu sa vyjadriť O 17. pani Mogherini najneskôr nás musí opustiť. A my máme tiež potom ďalšie e, body na našej diskusii, takže navrhujem, aby sme obmedzili rečnícky čas na 1,5 minúty. Nie pre vás, samozrejme. A ja by som teda poprosil, aby pani Mogherini sa ujala slova. Thank you very much. Actually, I will uh, have... Uh... Ďakujem za slovo. O piatej mám ďalšiu schôdzu v Európskej komisii, takže budem musieť odísť dokonca pred piatou, prepačte, ale taký sme si dohodli časový rámec na našu dnešnú prácu. No v prvom rade by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma sem dnes pozvali. Mám vďaka tomu príležitosť eh, dodržiavať naše týždenné zasadnutia komisie v Európskom parlamente. Je to tiež pre nás špeciálna príležitosť vymeniť si názory aj so zástupcami národných parlamentov, čo je niečo, čo naozaj veľmi oceňujem. Mala som príležitosť v podobnom formáte e, sa stretnúť s kolegami aj pred pár týždňami v Ríme. Boli tam delegácie z niektorých národných parlamentov. No a taktiež, keď navštevujem členské štáty, snažím sa hovoriť aj so zástupcami parlamentov v prvom rade by som chcela povedať, že naozaj oceňujem váš strategický prístup počas týchto pracovných dní. Viem, že o pracovnom dokumente budete hovoriť zajtra, nie dnes, ale aj tak dovolte, aby som o tom e, v skratke hovorila. Myslím si, že už v tejto chvíli definuje niektoré z prvkov mojej práce za tých pár týždňov, ale samozrejme v prvom rade e, počas nadchádzajúcich mesiacov a rokov. Pozrela som sa na dokument, o ktorom budete hovoriť zajtra a videla som, že v prvom rade sa tam hovorí o potrebe čeliť e, zmenám v oblasti politickej bezpečnosti a prostredia a popisuje sa tam, aké kroky treba podniknúť, aby Európska únia bola dobrýhodným aktérom No a potom dokument pokračuje, rozpracováva prvky, ktoré sú pre našu stratégiu, stratégiu zásadné. Vrátanie posilnenia európskeho politického právneho rámca, otázky susedstva. Hovorí sa tu tiež aj o NATO a ďalších kľúčových udalostiach, ktoré plánujeme na budúci rok. Napríklad revízia zmluvy e, o činnosti z OSN. Na začiatok by som chcela povedať, že naozaj verím tomu, že je tu možnosť silného partnerstva e, počas nadchádzajúcich rokov. Bezpečnosť a politické prostredie v Európe a okolo Európy a vo svete sa dramaticky zmenilo, odkedy sme naposledy navrhovali smerovanie Európskej bezpečnostnej stratégie. Bezpečnosť a mier v tom čase boli akýmsi základným kameňom európskeho politického života. No a e, po pár rokoch e, sa nachádzame v situácii, ktorá sa absolútne od minulosti líši, ako aj na východe, tak aj na juhu a celkovo na európskom území. Som si istá, že mnoho z vašich otázok sa bude venovať hlavným krízam, ktoré v tejto chvíle prebiehajú v našom regióne. No, takže sa zameriam na to, čo je podľa mňa najväčším problémom tu u nás, aby sme boli schopní potom čeliť týmto ostatným výzvam na regionálnej úrovni. Chcem povedať, že musíme začať v prvom rade od seba. Pokiaľ totiž to nebudeme spoločne analyzovať hrozby a taktiež aj príležitosti, bude to naozaj oveľa ťažšie, ak nie dokonca nemožné, aby sme dosiahli štatút dôveryhodného a efektívneho aktéra. Čiže v prvom rade musíme začať od seba, čiže začať od Bruselu a našich hlavných miest. Preto si myslím, že to, že sa tu teraz nachádzajú poslanci Európskeho parlamentu aj národných parlamentov, to je veľmi vzácný okamih. Musíme totiž to prekonať ten prístup, ktorý máme teraz vypracovaný, čiže európska úroveň Brusel a národné úrovni v jednotlivých hlavných mestách, ako, ako keby to boli dve rôzne veci. Musíme začať veci spájať a vytvárať jednu spoločnú víziu. Viem, že sa veľa očakáva od revízie istých politík, napríklad Európska bezpečnostná stratégia. Chcem nasledujúce mesiace využiť na to, aby som predstavila spôsob, formát, akým budeme pracovať na novej európskej bezpečnostnej stratégii. Rada v decembri 2013 dala mandát na predstavenie správy na júnovej rade, teda ja na budúci rok v júni tú revíziu predstavím. Zameriam sa na tom, aby ten proces bol pokiaľ možno čo najotvorenejší smerom k poslancom Európskeho parlamentu, národných parlamentov, zástupcom mimovládnych organizácií a tak ďalej. do tejto krízy sa nechcem púšťať, mám, mám na tanieri toho už dosť. Ale ako som povedala, v nadchádzajúcich mesiacoch chcem definovať a najneskôr v júni na Európskej rade predstaviť formát revízie novej európskej bezpečnostnej stratégie. Veľmi dobre si uvedomujem, že nielen, že potrebujeme nový dokument, potrebujeme reálne dospieť k pochopeniu navzájom medzi Európanmi. Musíme si ustanoviť, aké sú priority, aké sú výzvy, ktorým musíme čeliť, aké sú politické nástroje, ktoré môžeme e, uplatniť a aké, aké, k akým voľbám pristúpiť všetci spoločne. No a otázka znie, či potrebujeme európsku bezpečnostnú politiku alebo európsku e, politiku pre zahraničné veci ktorá sa neobmedzuje len na otázku bezpečnosti, pretože veľmi dobre vieme a vy v parlamente, v parlamentoch to viete ešte lepšie než ja, že mix medzi vnútornými a vonkajšími problémami a politikami je v dnešnej dobe taký silný, že naozaj nemôžeme chcieť tieto veci oddelovať. Potrebujeme koordinovať interné aspekty našich politík s externými aspektami a práve e, tomuto sa chcem venovať na strane komisie, ale rovnako aj na strane rady. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že je tu ešte tretia strana, to je Európska agentúra pre bezpečnosť. Na to sa za normálnej okolnosti zabudá, ale ja to chcem e, naozaj čo najkorektnejším spôsobom opätovne zapracovať do procesu dôležité, aby sme teda koordinovali externú a internú politiku. To funguje aj na národnej úrovni. Poslanci národných parlamentov to veľmi dobre vedia, ale platí to aj pre európsku úroveň. Budem musieť teda odísť pred piatou, ako som hovorila, pretože dnes o piatej budem predsedať prvému formálnemu zasadnutiu komisárov pre externú skupinu keďže sa budeme venovať na programe aj Rusku a Ukrajine. Budú tam aj komisári pre energet- bude tam aj komisár pre energetiku a aj obchod a ďalší. Budeme sa pokúsiť dosiahnuť to, aby iniciatíva zo strany komisie išla e, rovnakým smerom, aby sme využili maximum našich nástrojov. A to isté platí aj pre radu. Rozhodla som sa, že budem predsedať nielen ministrom zahraničných vecí na rade, ale budem sa zúčastňovať aj zasadnutí pre obchodu, rozvoj a ďalším, pretože toto sú tie štyri formáty e, výboru pre zahraničné veci, no ale chcem, aby sa tieto schôdze venovali aj otázka migrácie s ministrami pre vnútro. A myslím si, že bolo dobré tieto politiky miešať, pokiaľ ide o relevantné interné záležitosti. Naozaj chcem hovoriť stručne, pretože sa obávam, že ten naozaj dlhý zoznam rečníkov by potom inak nemohol byť vypočutý. Takže chcem povedať len to, že pokiaľ sa chceme ubezpečiť, že naozaj maximálne využívame všetky naše nástroje, ktoré sú naozaj početné a relevantné, Musíme byť statoční a využiť nástroje, ktoré síce máme, ale ktoré ešte doteraz využité neboli, čo môže byť problematické buď či pre niektoré členské štáty, alebo, alebo to môže byť problém aj zo strany komisie. A teraz chcem vyhlásiť, že budem počítať so spoločnou alebo spoluprácou Európskeho parlamentu a národných parlamentov, aby sme prekonali niektoré z obmedzení pokiaľ chceme využívať nástroje, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva. Isté vyvstane potreba revidovať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. K tomu som sa presne v tejto miestnosti pred niekoľkými mesiacmi zaviazala. Minulý rok tu zaznel návrh revízie tejto organizácie, bolo, zaznela aj konkrétne návrhy nielen toho, ako funguje SVČ, ale aj ako fungujú európske delegácie vonku v zahraničí, vo svete. Myslím si, že našu prítomnosť vo svete by sme mohli lepšie využívať, pretože tá prítomnosť je naozaj významná, obrovská, ale dala by sa využiť lepšie. Taktiež chcem zintenzívniť spoluprácu nielen s Európskym parlamentom, to už teraz ma veľmi teší, ale aj s národnými parlamentami. Aj v tomto vidím potenciál. To je ďalší formát, ktorý je užitočný nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre vás. No a na záver ešte pár bodov. Poprvé, viem, že ste strávili nejaký čas s komisárom Hánom. On hovoril o spoločnej návšteve, ktorá prebehne v piatok v Sarajeve. Začiatkom budúceho týždňa budeme v Turecku. Máme spolu naplánované aj ďalšie návštevy, nielen s ním, ale aj s ďalšími komisármi. Napríklad pokiaľ ide o Turecku, Turecko, tam sa zúčastní aj komisár Strianidas, pretože e, navštívime utečenecké tábory. A myslím si, že toto je súčasť nového fungovania komisie a som veľmi hrdá, že budem môcť maximálne koordinovať našu prácu tak, aby sme vyslali koordinované posolstvo, aby sme mohli takto spoločne navštevovať krajiny, aby sme mohli vypracovávať spoločné vyhlásenia, pokiaľ to bude možné, a aby sme mohli veci vnímať a reagovať na ne. Pretože čo je podľa mňa najfrustrujúcejšie, je to, keď my tu v Bruseli príjmeme stanovisko, keď hovoríme my, komisia, alebo my, rada, alebo my, parlament. Ja si myslím, že sa jednoducho musíme spojiť a pracovať spoločne. Naša prvá návšteva, naša spoločná návšteva s komisárom Hanom je naplánovaná do Sarajeva. Myslím si, že on vám už hovoril o tom, že je potrebné, aby sme sa zamerali na otázku rozširovania. Je to naozaj vážna záležitosť, musíme sa aj venovať konzistentne a koherentne. V prvom rade sa musíme zamerať na Západný Balkán, pretože to je oblasť nášho regiónu, kde Európska únia môže naozaj prispieť k zmenám. A tú zmenu môže urobiť len Európska únia. Samozrejme, spôsobom, ktorý bude zaujímavý a uspokojivý ako pre našich partnerov v regióne, tak aj pre celú Európsku úniu. Pokiaľ by som mala hovoriť o prioritách, tak by som ich zoradila do kruhov. Začala krajinami, ktoré sú na, na západe, na Balkáne alebo Turecko. Tie sú nám totiž to najbližšie e, geograficky a preto máme najväčšiu možnosť tam dospieť, dopracovať sa k zmenám a spolupracovať s hlavami týchto štátov. Preto ideme do Sarajeva. Chceme zistiť, či nové vedenie má politickú vôľu. E, Bosne a Hercegovine sa zaangažovať do európskeho procesu, no potom je tu druhý kruh. To sú samozrejme naši susedia, juh a východ a susedia našich susedov, aj na juhu, aj na východe. Myslím si, že je to otázka bezpečnosti, aby sme sa naozaj intenzívne zaangažovali na miestach, eh, ktorým neprikladáme veľkú politickú váhu, ale je tam naša diplomatická, je tam Európska únia prítomná na úrovni diplomatickej, napríklad Afrika. To je zásadný prvok nášho susedstva, aj keď to nie je až také viditeľné. Pretože vidíme len špičku ľadovca, ktorú vidíme až keď dojde na naše južné hranice. Na záver by som chcela povedať, že v roku 2015 máme pred sebou dva základné prvky. Chceme konzistentne pracovať na našom globálnom programe a tieto dva prvky, na nich bude pracovať komisia, rada, Európsky parlament, ale aj národné parlamenty a národné vlády, tie by taktiež mohli prispieť k zmene na globálnej, v globálnej miere. Jedna je rozvojový program pre obdobie po roku 2015 a na to, ako si prepojiť rokovania týkajúce sa mm, zmien klímy. Tieto dva prvky nie sú akési okrajové prvky v rámci našich záväzkov. Reprezentujú jadro pridanej hodnoty, ktorú Európska únia môže priniesť na medzinárodnú scénu. V týchto dvoch oblastiach máme vybudovanú dôveryhodnosť skúsenosti a dúfam, že aj vedúcu úlohu. A myslím si, že by bolo možné, aby dopad Európskej únie na globálny program fungoval. Určite by to pomohlo, aby sa otázka životného prostredia vyvíjala pozitívnejšie na celom svete. Samozrejme, v tejto chvíli sa musíme sústrediť na otvorené existujúce krízy, ale taktiež musíme posilňovať e, našu prácu v oblasti, kde môžeme priniesť pozitívne výsledky, či už sa to týka regiónu, alebo nášho susedstva, alebo globálne. V tomto zmysle si myslím, že náš dopad môže byť veľký a niekedy som prekvapená, že si nevedomujeme, nakoľko veľký je ten náš potenciál a koľko nástrojov máme k dispozícii. Pokiaľ by sme jednoducho uplatnili politickú vôľu a využili tieto nástroje. Ďakujem a som pripravená odpovedať na vaše otázky. Áno, ďakujem. Myslím si, že by sme si mali uh, udeliť trošku času, pretože sme čakali na stretnutie s komisárkou uh, už 5 rokov a je dôležité, aby nastal efekt synergie medzi komisiou, radou a vysokou zastupiteľkou. To je naozaj jeden z hlavných dôvodov, prečo bola založená agentúra pre vonkajšiu činnosť. A ja vám teda želám veľa úspechov, dúfam, že sa nám naozaj podarí dospieť k tejto synergii. Pán Postinár. Áno, ďakujem, pán predseda, pani predstaviteľka komisie. Mám dve otázky. Keď hovoríte o korupčnom prípade Eulex Kosove. E, ako by ste na toto zareagovali a myslíte si, že pán Žake by mal prepisovať mandát Eulex, keď vieme, že v roku 2008 napísal ten mandát a po druhé, keď hovoríme o vašej úlohe ako koordinátorky našej globálnej e, činnosti v oblasti zahraničných vecí a popoludní sa stretnete s komisármi. Aké posolstvo chcete poskytnúť našim komisárom o južnom o keď vieme, že to je o za, za, keď sa to týka zahraničných vecí, bezpečnosti a rozširovania a vieme, že na jednej strane v Bulharsku na mori práce pokračujú na South Stream no a po druhé na zemi sa práca e, nevyvíja. Srbsko je zaviazané začať prácu. Maďarsko veľmi intenzívne podporuje práce na South Stream a Rakúsko ešte stále váha. Takže aká bude vaša reakcia? Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou ook uh, mevrouw Mogherini willen complimenteren met... Ďakujem, pán predseda. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať pani Moge... Pardon, pogratulovať pani Mogherini k tejto naozaj veľmi dobrej syntéze a to, čo nám povedala, je veľmi sľubné. Keď hovoríme o novej klíme politiky bezpečnosti, tak je zásadné, aby sme sa dohodli na otázke Ruska pretože stabilita a bezpečnosť tohto kontinentu je, je zásadné vyriešiť vzťahy s Ruskom. V roku 1910 ste povedali, že sa nebudeme e, e, rozdielovať v Európe, ale sme opätovne blízko, veľmi sme blízko studenej vojne. Európa a Spojené štáty taktiež uskutočnili v minulosti nejaké omily. No a moja otázka sa týka Ruska alebo Sýrie, Ir- Iránu. Moja otázka znie, ako vyriešiť túto situáciu. V tejto chvíli iba uvaľujeme sankcie, ale nehovoríme o tom, ako sa z tej krízy dostať. Chcel by som teda vyzvať Európsku úniu, pokiaľ ide o otázku bezpečnosti nášho kontinentu a hrozby Ruska, Ruska musíme nájsť jednoducho nejaké riešenie. Žiaľ, rečník hovorí bez mikrofónu. Much, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Pani Mogherini, želám vám vo vašej práci veľa úspechov. Aj nech sa vám podarí v klastri úspešne koordinovať komisárov. Ja mám pár pripomienok vzhľadom na tie kruhy, o ktorých ste hovorili. Chcete spolu s komisárom Hánom navštíviť Sarajevo, to je veľmi dôležité a myslím si, že kľúčovým posolstvom by bolo, kedy vstúpi do platnosti dohoda o stabilizácii v Bosne a Hercegovine. Pokiaľ by toto bol výsledok vašej návštevy, to by bolo veľmi dobré, pretože na základe toho by sme v Bosne a Hercegovine mohli vyvinúť celý proces k Srbsku. Minulý týždeň bola vypracovaná veľmi, bolo vypracované veľmi vyvážené uznesenie na túto tému. Dnes sme videli, že hlavný prokurátor Bramec na to zareagoval a žiada, aby súd opätovne, aby opätovne prebehol súd v Hágu a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby zo strany komisie bolo, bol vyslaný veľmi jasný signál, že takáto retorika je v roku 2014 nepriateľná. Krajiny ako Moldavsko, Gruzinsko, na nešťastie aj Ukrajina sa nachádzajú v komplikovanom kontexte, pokiaľ ide o ich prístup e, do EÚ, ale je tam veľký tlak zo strany Ruska a ruskej politiky. Takže Moldavsko, aké sú vaše očakávania po včerajších voľbách? A ako si myslíte, že tam postupujú európske sily? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani vysoká zástupkynia. Myslím si, že vaše vystúpenie bolo pomerne užitočné pre nás všetkých, keďže e, zdôraznilo jeden z najdôležitejších bodov v správe, ktoré budeme diskutovať zajtra, teda potreba koordinácie medzi jednotlivými úrovňami rôznymi komisármi, členskými štátmi a jednotlivými aspektami európskej zahraničnej politiky. Jedna z tém, kde potreba koordinácie e, zjavná, je e, Líbia, potreba koordinácie medzi jednotlivými politikami, e, problémy politických krokov, milita- vojenských zásahov, ale aj koordinácie medzi jednotlivými členskými štátmi. Moja otázka teda znie, ako budete postupovať, pokiaľ ide o krízu v Líbii, aj vo svetle vašich krokov predtým, než sa stali e, komisárkou a e, teda e, koordinácie z OSN. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. Mohli by ste objasniť to, čo sa písalo v kuriéri E, keď ste sa vyjadrili o e, Donbasku, týka sa to e, teda Kievu a odlišuje sa to od osobitného statusu v Minskej dohode. A pred vašou návštevou v Turecku sú tu obvinenia, že ISIS zahájil proti kabany útoky z Turecka a že bojovníci ISIS využívajú teda oblasti, kde by vlastne mali byť patroly e, Turecka. E, čo teda e, budete hovoriť Turecku počas vašej návštevy a myslíte si, členské štáty správne vojensky podporujú Vašburga v svojom boji proti ISIS a Čína prednedávno povedala, že teda v Hongkongu nebude vítaná eh, delegácia z eh, Veľkej Británie z miestneho parlamentu. Mohli by sa k tomu vyjadriť, je to vhodné pre Čínu, aby eh, parlament z členského štátu EÚ nemohol poslať svoju delegáciu do Hongkongu? Ich möchte ähm, <clears throat> mal eingangs ein Kompliment für die naozaj kompliment k vašej doterajšej vynikajúcej e, práci, pani Mogherini. Mám dve otázky. Kde je skutočne tá exitová stratégia voči e, Rusku? Nemôže e, byť cieľom, aby tu naozaj došlo k nejakej vojne, aby tu boli jadrové rakety východu proti západu, západu proti východu Nemôže to byť ani žiaden energetický blok e, či Rusku a Číne. A keď e, si želáme hospodárske e, prepojenie, tak to sa predsa nedá zosúľadiť s ďalším približovaním sa NATO proti Rusku. A moja otázka, kde je teda takáto exitová stratégia a bude sa aj premýšľať od, teda o, o chápaní NATO vo vašej stratégii a teda v európskej zahranično-politickej stratégii. A potom ďalšia otázka, aký motivačný tlak zo strany EÚ um, sa môže vyvinúť na izraelskú vládu, pokiaľ ide o ukončenie jeho osidlovacej e, politiky a úprimné e, začatie e, rokovaní o vytvorení dvoch štátov. Je to jeden z kľúčov z dlhodobého pohľadu aby e, tu bola vojna, aby tu bola vojna proti takmer miliarde moslimov. E, bolo by dobre, keby ste si toto stanovili vo svojom programe ako pevný e, bod pre vašu prácu. Máme ešte 10 minút času. A teraz tu dostávame ďalšie a ďalšie požiadavky o slovo. Na budúce to budeme musieť, musieť, myslím, urobiť trošku inak. Chcel by som požiadať členov Európskeho parlamentu, aby boli milí k našim hostiom, ktorí v poslednej minúte žiadajú o slovo a teda uprednostníme našich hostiov, hostí. Myslím, že by bolo správne, keby sme eh, takéto gesto urobili voči našim hostiom. Preto by som chcel vyzať pána Helmuta Markova, aby sa ujel slova. Ďakujem. Tri eh, krátke otázky. S akými konkrétnymi opatreniami eh, chcete zahranično-politický eh, Európsky rok rozvoja podporiť? V krizových regiónoch východiskom je zväčša, že teda vývoj je negatívny. A druhá otázka, ako odhadujete rozhodnutie ukrajinského predsedu už neposkytovať Eh, peniaze pre Luhansk a Donetsk. Eh, myslíte, že to je deeskalujúce riešenie alebo eskalujúce? A komisár Han predtým povedal, to som si naozaj zapísal, eh, že na odstranenie sankcií sa Rusko musí pohnúť. To by znamenalo naopak, že vy ako vysoká zástupkynia teraz sedíte a čakáte, čo Rusko urobí. To ale nemôže byť riešenie. Rád by som od vás eh, teda počul, za akými aktivitami chcete pristúpiť k Rusku, pretože vždy je potrebné navzájom diskutovať a eh, uzatvárať eh, toho druhého permanentne do rohu. Ďakujem. Slovo má teraz pani Anneken Hütfeld. Ďakujem, pán predseda neakceptovateľnej eh, ruskej agresie na Ukrajine eh, to vychádza pre mňa tak, že spolupráca medzi NATO a EÚ je veľmi dôležitá. Ako to vidíte, odkedy ste boli mladou politickou aktivistkou, zasadovali ste sa za myšlienku uh, diskusí a kontaktov medzi Izraelom a Palestínou. Eh, oceňujem vaše úsilie urobiť eh, toto aj na úrovni EÚ, takže eh, koniec osídlovacej politiky a namiesto toho politika dvoch štátov, to je riešenie. A po dohode z Osla Myslíte si, že je e, tu možné riešenie pre tento konflikt? Takže pýtam sa, ako môžeme my e, podporiť vaše úsilie pohnúť veci vpred v tejto oblasti? Pani vysoká zastupiteľka, ja len stručne. Ako chcete definovať dobrovoľnú stratégiu pre uh, stabilitu, sociálno-ekonomický rozvoj Európy a veľkého, a veľké oblasti eh, Afrického stredozemného mora. Občianske spoločnosti ašpirujú k právnemu štátu, ale je k tomu potrebná riadna ekonomické, riadne ekonomické sociálne zázemie. Afrika má naozaj veľký potenciál, ale ohrozujú boj eh, s teroristami, čo ohrozuje celú, celú stabilitu na svete dnes 1,7 miliardy obyvateľov a v roku 2050 to bude štvrtina svetovej populácie, ktorá žije v Afrike, takže k tomuto sa treba postaviť. Druhá vec, Ukrajina a Ruska. Veľa vecí tu zaznelo na túto tému, situácia sa zhoršila a je potrebné, aby sme sa Rusku naozaj pevne postavili. Nemôžeme akceptovať anexáciu Krímu ani to, čo sa deje na Donbasku, no ale musíme taktiež pokračovať v dialogu. Nebolo by dobré pre Európsku úniu, aby sme sa, nadiš, na, na, aby sme sa ocitli v, s Ruskom v konflikte. Európska únia teraz by mala pracovať na tom, ako túto situáciu prekonať, ako vybudovať konštruktívne vzťahy s týmto veľkým e, susedom. Aké miesto pridelujete tejto práci v strategickej orientácii EÚ? Tak som ehm, Ďakujem pekne. My zo Švedska by sme chceli pogratulovať vysoké predstaviteľke k tejto úlohe, ktorú ste boli poverení, poverená. Pevne veríme, že odvedete úspešnú prácu, budeme vás podporovať. Pokiaľ ide o Švédsko, chceli by sme zdôrazniť, že je tu viacero ženských štátov medzi ktoré patrí aj Švédsko, ktoré sa snažia riešiť e, istým spôsobom externé politiky. Toto je veľmi dôležité. Subsidiarita je veľmi dôležitá otázka pre nás a je dôležité, aby sa tu vykonali príslušné kroky, a bolo možné koordinovať efektívnym spôsobom politiky tak, ako vlastne ste o tom hovorili vy, vysoká predstaviteľka. Samozrejme, budeme s vami veľmi radi spolupracovať, ale zároveň je veľmi dôležité, aby sme mohli pracovať e, v celej Európe, aby sme mohli správnym spôsobom riadiť tento proces. Ďakujem. Uh, dear Madam Vice President, uh, right. Vážená pani podpredsedníčka, máte pravdu, väčšina otázok sa uh, týka samozrejme Ukrajiny a Ruska. Ďakujem za príležitosť pre členov národných parlamentov uh, stretnúť sa s vami osobne a diskutovať s vami. Chcel by som vám položiť jednu otázku týkajúcu sa Ukrajiny. Uh, Finančné sankcie e, zjavne sú efektívne z dlhodobého hľadiska. Pýtam sa, čo môže EÚ urobiť z dlhodobého hľadiska, aby odradila Rusko, aby ďalej e, podporovalo viac násilia na Ukrajine. A potom ďalšia téma, ktorej sa stretneme neskôr, ak e, by teda znamenalo, že teda toto zvolenie lietadla viedlo k e, sankciám, e, čo by e, teda znamenalo odstranenie sankcií. Ďakujem veľmi pekne, ja som z Dánskeho parlamentu, som sociálna demokratka, ďakujem pekne pani Mogherini za stretnutie v Dánskom parlamente. Som veľmi rada, že vašou prioritou je stretávať sa v, s, parlament, s poslancami v parlamentoch Chcem sa spýtať e, na vašu e, agendu e, v roku 2015. Je dôležité, aby sme otázku žien vnímali ako prioritnú v tejto súvislosti. Otázka sexuálneho a reproduktívneho zdravia žien. Potrebujeme tu silný mandát zo strany EÚ, aby Európa bola zjednotená v tejto otázke a nerozdelená obzvlášť pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné práva. Ďakujem pekne. Thank you. I'll try to... Ďakujem. Budem sa snažiť zodpovedať na všetko, alebo takmer všetko. Myslím, že musíme akceptovať, že nebudem môcť odpovedať na každú otázku detailne. To by bolo ťažšie, než eh, teraz jedna na troch, na troch stoličkách naraz. Uh, E, viete, že ja dodržujem moje sluby. Nie je to samozrejme e, posledný krát, čo máme príležitosť výmeny názorov, či už v Európskom parlamente alebo v vašich národných parlamentoch. Ako ste e, spomenuli, s niektorými z vás sme už mali príležitosť sa stretnúť vo vašich hlavných mestách. Niektorých eh, priateľov tu eh, znovu stretávam tu eh, na plene a môjim plánom je stretnúť sa so všetkými 28 národnými parlamentmi v budúcich mesiacoch, takže celkom určite sa s vami všetkými stretnem v budúcnosti. Takže ak niečo vynechám, tak určite to budeme môcť prediskutovať neskôr. Budem sa snažiť venovať sa tým najdôležitejším otázkam najprv, takže Rusko a Ukrajina. Všimla som si, že väčšina otázok dnes sa sústredila skôr na Rusko a budúce vzťahy, ktoré by sme mohli mať, alebo tie aktuálne vzťahy, ktoré by sme mohli mať s Ruskom. Na jednej strane je tu potreba Eh, zachovať nielen princípy, ale aj rešpekt eh, medzinárodných princípov, eh, aby postali stabilné a silné. Na druhej strane sa spomínala exitová stratégia, aby som povedala skôr stratégia, zabezpečiť, aby situácia sa dostala na pozitívnejšiu kvala, než tomu bolo doteraz, ktorá teda bola dosť negatívna. A niektorí z vás tiež to podotkli, je tu potreba pracovať so všetkými medzinárodnými aktérmi, ktorí sú relevantní vo všetkých regiónoch sveta, od e, Blízkeho východu, Stredozemia, vrátane teda Ruska. To e, sa týka aj iránskych jadrových rozhovorov, platí to pre Sýriu, pre e, mierový proces, ešte tu máme kvarteto, ešte tu máme stále Bezpečnostnú radu OSN, ktorá sa tým zaoberá. A môže to platiť aj pre iné scenáre ako Líbiu. Povedala by som teda, eh, že viac než exitovú stratégiu pre Rusko potrebujeme stratégiu pre Rusko a potrebujeme ju v troch rôznych formách. Na jednej strane eh, sústrediť sa na reformy na Ukrajine, aby boli úspešné. Na to sme sa sústredili, ale eh, je možné sa na to sústrediť ešte viac než v minulosti. A toto bude tým skutočným prvkom, ktorý ktorý e, bude predstavovať e, e, tú zmenu v aktuálnej kríze. A chcem vám poďakovať v tejto súvislosti za otázku, pokiaľ ide o tie slova v kuriéri minulý týždeň. Vzťahovalo sa to na autonómiu. Nehovorím po nemecky, aj keď teda budem musieť eh, eh, sa doučiť. Eh, tento jazyk išlo o chybu v preklade. Ja som myslela decentralizáciu, to je to, čo väčšinou myslíme, keď diskutujeme o vnútorných reformách, keď chceme podporiť Ukrajinu a práca, ktorú môžu odviesť Európa, spolu s Radou Európy a, a to bude dôležité a medzi reformami, e, kto, e, ku ktorým sa chce zaviazať Ukrajina, a ktorá bude mať čoskoro, dúfajme, novú vládu, chce pracovať na e, ústavnej úrovni, na decentralizácii územia. To by mohlo pomôcť národnému dialogu a zmieru. Ale to musí byť vedené z Ukrajiny. Úloha, ktorú EÚ tu môže mať, je úloha podpory e, sprevádzania procesu, ktorý však musí zostať pevne v rukách Kievu a e, Ukrajiny. E, ďalej, e, v našej stratégii samozrejme musí tu, nemôže tu chýbať tlak e, a tu samozrejme stra, sankcie sú jediná forma tlaku, ktorú máme, keďže sme vylúčili, čo je myslím veľmi múdre, e, nejakú, nejaký vojenský nátlak. Musíme samozrejme hovoriť jedným hlasom z NATO, ale vieme, že okrem toho budeme potrebovať tiež určitú formu dialógu musíme tu zachovať e, princípy, ale musí to byť aj nejaký kanál pre ten e, e, dialog e, s jednotlivými aktérmi. A práve o tomto budeme diskutovať s ostatnými komisármi o 10 minút. Budeme diskutovať o tých jednotlivých témach, ktoré sú otvorené, pokiaľ ide o Ukrajinu, aby sme podporili ich reformnú cestu, aj teda tie jednotlivé témy, ktoré sme mali otvorené s Ruskou federáciou. Chceme teda skontrolovať, čo všetko tam bežalo, aby sme e, sa zamysleli nad tým, čo môže znovu začať a na akej úrovni bežať, s akým výsledkom, e, čo momentálne sa nemôže znovu obja- obnoviť a aby to bolo všetko koherentné e, aby bolo koherentné to, čo urobíme v oblasti zahraničnej politiky s oblasťou Eh, obchodu, ekonomiky a tak ďalej, lebo chceme, aby naša politika eh, z Bruselu bola naozaj koherentná vo svojom celku. Aby teda Brusel hovoril jedným hlasom, eh, alebo teda, ak je to priveľa, tak aby to bol aspoň zborový hlas. A potom k teda dohovoru z Minsku. Viem, že o tom prebieha diskusia či e, je mŕtvý, určite nie je v dobrom stave, ale predsa len je to jediná e, písomná dohoda, ktorú podpísali všetky strany, e, ku ktorej ešte stále je zaviazaná Ukrajina. Našou zodpovednosťou je, aby sme podporovali ich úsilie, aby táto cesta ostala stále schodná. Naša návšteva v Sarajeve, spýtali ste sa na to, Povedala by som, že to bude závisieť od e, reakcie, s ktorou sa stretneme, ale mandát, ktorý sme dostali od Rady pre e, zahraničné otázky, bol jasný e, otestovať politickú vôľu a ochotu začať nejaký postup, neformálny, ale nejaký silný, vecný, ktorý by nás pohol ďalej, pretože toto je to, čo e, región potrebuje najviac, aby sme našli nejaký spôsob, ako sa pohnúť ďalej. Takže možno vám budem vedieť viac povedať po tom, čo sa odtiaľ vrátim v piatok večer, ale dúfam v dobré správy. Ale dobré správy budú musieť prísť zo Sarajeva, nie z Bruselu. Brusel je pripravený pohnúť sa ďalej, ak tu bude spoločné chápanie veci, ktoré e, je potrebné urobiť. K Blízkému východu a teda um, mierovému procesu alebo chýbajúcom mierovom procesu tam uh, k typu uh, natlaku na izraelskú vládu. Treba zabezpečiť, aby každý sa vrátil naspäť k rokovaciemu stolu. V prvom rade uh, treba ponúknuť stôl, ku ktorému by sa dalo vrátiť. To je to, čo teraz chýba Mali sme tu rôzne kroky v posledných eh, mesiacoch, čo je potrebné urobiť spolu s našimi partnermi, počnúc od USA, ale aj s kľúčovými arabskými krajinami, Arabskou eh, eh, lígou, ktorá sa stretla teraz na ministerskej úrovni tento víkend, ale aj s Egyptom, Jordánskom, Saudskou Arabiou, ponúknuť rámec na teda opätovný kontakt vzájomný medzi Izraelom a Palestínou chýbajúci proces, e, to už e, samé o sebe je prvkom radikalizácie e, pre obe strany aj v celom regióne. Moje veľké obavy sú, že nielen, že by tu chýbala perspektíva pre Palestínu alebo bezpečnosť pre Izrael, ale že vo váku, ktoré sa vytvára v Gaze, by mohlo vzniknúť niečo horšie a potom sa e, budeme pozerať na to späť. A e, v minulosti by to bolo e, jednoduchšie v porovnaní so Sýriou alebo s Irakom, ale by sme nereagovali včas. Takže povedala by som, že musíme ponúknuť opätovný začiatok procesu v budúcich dňoch či týždňoch. O tom sme diskutovali v Európskom parlamente v Štrasburgu minulý týždeň a myslím si, že v Európe E, musíme tiež urobiť určitú prácu. E, spýtali ste sa, čo môžete urobiť vy, aby ste podporili toto úsilie. Snažte sa e, plne si uvedomiť, že v Blízkom východe aktéry potrebujú nás, aby sme podporili dialog, nie aby sme boli súčasťou dialogu. My, oni potrebujú, aby sme zvonka to podporili. Je tu potrebná vyváženosť a rozumný prístup, upokojiť sa a a začať e, trošku e, e, rozumne uvažovať a konať zodpovedne v regióne. A na to v prvom rade my musíme byť nami samými. A my sami musíme byť v takomto, tak, takto nastavení. A teraz Libia. Máte úplnú pravdu. Je to zmiešanina rôznych politík, ktorý by e, mohol e, viesť k veľmi zlým e, správam alebo, alebo, alebo veľmi zlým, alebo veľmi dobrým, ak sa nám podarí urobiť niečo, niečo pozitívne. Nejde tam ani tak veľmi o koordináciu jednotlivých komisárov, ale skôr členských štátov a OSN. To je ten formát. Pravdepodobne budeme pracovať už na najbližších dňoch e, týmto smerom spolu s Bernardinom Leonom. Neviem, či to je verejná informácia, ale nemyslím, že to je e, problém. Bude v Bruseli cez týždeň. O tom budeme diskutovať e, práve, aby sme zabezpečili koordinovaný prístup. Vôbec nie som proti iniciatívam jednotlivých členských štátov alebo skupín členských štátov, pokiaľ to bude koordinované a zdieľané a ja si myslím, že Líbia by mohla byť jedným z prípadov, kde by sme mohli eh, požiadať niektoré z členských štátov, aby pripravili prácu Európskej únie spolu s OSN a spolu s eh, USA, aby sme mali eh, spoločný prístup. Toto je pravdepodobne ten najťažší scenár, ktorý tu dnes máme a myslím si, že tu potrebujeme mať e, prácu, ktorá by zaangažovala e, všetky e, časti libyskej spoločnosti, ktoré odmietajú terorizmus a násilie, aby si spolu sadli za stôl a našli riešenie, aby sa krajina nerozštiepila, aby ju spoločne riadili. Ale samozrejme, bude veľmi ťažké nájsť cestu, ako sa tam dostať ale e, Bernardino Leon sa bude snažiť pracovať týmto smerom a my to musíme podporiť, musíme sa skoordinovať za týmto účelom. A napokon, spýtali ste sa ma na EULEX. Minulý týždeň sme sa e, e, poprvýkrát stretli na poli osobitného výboru v Európskom parlamente tu s pánom predsedom na túto tému. Som diskutovala so Žakem je pripravený formálne naplno po týchto štyroch mesiacoch, ale aj predtým na osobitnom výbore e, by sme teda sa mohli dočkať správy v takomto formáte e, o tom, e, k čomu dospel. A povedala by som, že pravdepodobne začiatkom januára eh, v januári, vo februári by sme mohli mať nejaké predbežné hodnotenie tohto formátu. A ja by som to ukončila tým, čo, eh, čo bude po roku 2015, sexuálne, reproduktívne eh, práva. Toto je ten správny deň na takúto otázku. Treba pracovať zjednotenie na teraz jednotenej pozícii EÚ. Budeme mať radu pre e, e, zahraničné otázky 12. E, decembra o týždeň teda a ja dúfam a budem sa o to snažiť, aby sme tu mali spoločnú konzenzuálnu pozíciu EÚ ako celku. No, práve som sa stretla, predtým, než som sem prišla, s príslušnými ľuďmi z OSN, ktorí na tom pracujú. Ja si myslím, že to je jeden z prvkov, jedna z oblastí, kde spoločný e, silný input EÚ môže naozaj e, zmeniť veci e, na celosvetovej úrovni. Ja si myslím, že musíme túto zodpovednosť využiť. A pokiaľ ide Európsky rok pre rozvoj, dnes ráno som sa zaoberala programom na január a všimla som si, že v Rige plánujeme Eh, zahájiť eh, tento eh, rok, myslím 9. januára. Dúfam, že tam bude môcť byť osobne, aby som ho otvorila. A dúfam, že to bude znamenie politického tlaku napätia, nielen príslušného komisára, ale teda aj na mojej úrovni, pretože naša nová metóda koordinácie v komisii nie je len otázkou koherentnosti alebo koordinácie, ale tiež je to otázka politickej vôle a to hovorí, že rozvoj, e, to, čo robíme v oblasti obchodu a energetiky, a teda súčasťou toho je aj práca na South Stream, práca v oblasti migrácie vo všetkých rôznych e, aspektoch e, a sektoroch je súčasťou zahraničnej politiky. A o to tu ide. Toto je ten e, prvok, e, ktorý by sa mohol zmeniť e, v tomto formáte. Európsky parlament a aj národné parlamenty o to už dlho žiadajú. Ja si myslím, že to je jediný spôsob, ako robiť zahraničnú politiku. Snažiť sa zobrať jednotlivé kamienky z pázlu a zlúčiť ich a vytvoriť z nich celistvý obraz našej úlohy a krokov v EU, vo svete. Nielen teda určite proaktívne snažiť sa e, predvídať veci, predchádzať. Pre mňa je to e, kľúčové. Dnes sa ma niekto spýtal, mali by ste čas pre rozvojovú kooperáciu alebo e, máte čas na klímu pri všetkých týchto krízach, ktoré sa dejú. Ja musím, musím, pretože ak nebudeme dnes investovať do nástrojov, ktoré môžu pred, predchádzať krízam zajtra, tak o 10 rokov alebo o 5 rokov, o 20 rokov, ten, kto bude na mojom mieste, bude mať e, e, presne e, takisto veľa alebo ešte viac kríz, než, než ja dnes, ak nebudeme pracovať na dlhodobých možnostiach, ako predvídať krízam. A, klimat, pra, a klimatické otázky, to je tiež súvisí s našou bezpečnostnou politikou, pretože prístup k zdrojom, ľudské práva, demokracia, sú pravdepodobne tým najsilnejším nástrojom, ktoré Európania majú e, stabilizovať nielen náš región, ale tiež globálnu scénu. To je niečo, čo e, neprinesie výsledky o 3 mesiace, ale je to jediná vec, ktorá prinesie výsledky o 5 rokov. A ja si myslím, že toto e, bude jedna z vecí, do ktorej budeme musieť investovať nielen zdroje, ale aj politickú vôľu a pozornosť. A na záver vás chcem e, požiadať, aby ste e, ma teda ospravedlnilo tých komisárov, e, ktorých, s ktorými sa mám stretnúť, keďže budem meškať kvôli tomuto stretnutiu. Stretnem sa čoskoro s vami, možno nie na budúci týždeň, na budúci týždeň ale čoskoro a stretnem sa tak, samozrejme s vami aj v členských štátoch. Ďakujem pekne a sľubujem, že ešte budú nasledovať teda ďalšie stretnutia v budúcich mesiacoch.

Myslím si, že na budúce by sme mali mať menej bodov na programe, aby sme mali viacej času pre diskusiu. To je pre mňa isté poučenie z dnešného dňa, aby sme mohli viesť teda na budúce dlhšiu diskusiu. So thank you very much. We should start now the Takže ďakujem pekne. Teraz by sme mali diskutovať o Moldavsku. Naša delegácia je tam stále ešte. Poprosil by som vás o ticho v sále. That could people please go leave quiet. Chcel by som vás poprosiť, ak opúšťate túto miestnosť, tak eh, podľa možnosti potichu. Sorry, then I'll let us short have a discussion. Dobre, takže teraz sme mali diskutovať o Moldavsku, mm, ak sa nemýlim. Dali sme v dispozícii prvé vyhlásenie OBSE, ako aj pokiaľ ide reakciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o voľby, tam ide o tú, tu dobré stránky, zlé stránky, výsledky, nedostatky. Celkovo ale to boli demokratické voľby. Po druhé, pokiaľ ide o najnovšie informácie ohľadne výsledkov, sčítalo sa asi 95 hlasov, čo teda znamená, že proeurópske strany demokrati a liberáli dostali spoločne 55 mandátov. To znamená, že je to teda 55 mandátov zo 101. Takže tento výsledok vyzerá tak, že je tu proeurópska väčšina. Som mal v posledných dňoch pochybnosti, či sa to podarí, aj keď boli vlastne prvé výsledky včera večer. Mm, vyzeralo, že to, že sa to bude brať iným smerom, ale myslím si, že vidíme tu, že sú tu dobré možnosti pre ďalšiu prácu, pokiaľ ide o to, ako implementovať asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode. Zároveň tu vidíme, že musíme sa zapodievať strategickými diskusiami nepodielne otázky voľného obchodu. Je to situáciu, ktorá... Kto sa to tam baví? že jednoducho musíme spraviť viac pre tieto krajiny, mali možnosť výberu, aby videli, aký vplyv majú obmedzenia obchodu. Sú tam určité PR metódy, ktoré sa týkajú aj vytvárania nových strán. Boli tam značné vplyvy a keď si pozriete, ako to celé sa vyvinulo, my sme v tom pomerne nevinne. Takže bude dôležité sa zapodievať tú situáciu intenzívnejšie, práve s minulosťou, pre všetkým pokiaľ ide o to, čo sa deje v Gruzínsku, na Ukrajine, pokiaľ ide o dohody, ako dohodu, ktorú zatvorilo teraz Rusko s Abcházskom. Zdá sa, že to všetko ide jedným smerom a už sa to dnes spomínalo, ale ja si myslím, že tento výsledok v Moldavsku je tým mandátom pre pokračovanie v európskych politikách. Je dôležité, aby sme k týmto veciam pristupovali profesionálnejšie, ako sme konali doteraz. To je aspoň teda môj názor. A myslím si, že je dôležité, aby aj takéto malé štáty boli brané vážne. Vidíme, že ten silný muž v Moskve berie túto krajinu vážne, preto by sme si mali byť vedomí toho, že je dôležité mať stratégie v tejto oblasti a programy, aj technokratické stratégie. Je dôležité to doplniť celou, celkovou stratégiou ešte na záver by som chcel podotknúť, že to, čo by sme mali vykonať v tejto situácii, sa týka toho, no, ako to povedať, no, Rusko chcelo vytvoriť zónu voľného obchodu od Vladivostoku po Lisabon. Ja s tým súhlasím. Ja si myslím, že je to prospešné pre všetkých, ak budeme mať dobré vzťahy s Ruskom. Ale pokiaľ ide o principiálnu otázku, tak tá sa týka toho, že každý štát má právo prijať rozhodnutie, akým smerom sa chce uberať daná krajina. Ak štáty ako Ukrajina, Gruzinsko, Moldavsko povedia, že oni nechcú byť e, reprezentované Moskvou, tak je to ich právo spraviť takúto voľbu. Takže ide to také veci ako územná celistvosť, suverené práva každého štátu, pokiaľ ide o jednanie, rokovania o dohodách, alianciách, zmluvách. Takže to sa týka Helsinskej deklarácie ako aj iných deklarácií v rámci medzinárodného práva, takže takéto možnosti existujú. Týmto pádom otváram diskusiu, nech sa páči, kto sa hlási. Ďakujem. Ja? Frau Kaniete. Pani Kaniete, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela vyjadriť radosť nad tým, aké, ako dopadli, dopadli tie voľby. Keď sme boli v Moldavsku niekoľko týždňov pred voľbami, nevyzeralo to až tak pozitívne. Ja by som chcel pogratulovať našim moldavským priateľom. Keď by sme navštívili Moldavsko, tak sme vyslali veľmi jasné posolstvo. Hovorili sme o tom, že budú mať našu podporu pred voľbami a po voľbách budeme veľmi intenzívne požadovať reformy. A to je presne to, čo sa očakáva do Európskej únie, aby sme požadovali, mali požiadavky, pokiaľ ide o implementácie reforiem. No a zároveň ide o to, že Európska únia bude sprevádzať Moldavsko v rámci týchto reforiem a tu ide o to, že tie štáty, ktoré v roku 1991 um, vlastne začali pracovať od tej istej línie a sa prepracovali až po Európsku úniu, majú tieto štáty svoje vlastné skúsenosti, pokiaľ ide o pochybenia, ale aj úspechy experti z týchto štátov by boli tí najvhodnejší na to, aby išli do Moldavska a pomáhali na mieste vykonať transformáciu krajiny. Myslím si, že to je ten hlavný presvedčujúci nástroj, ktorý máme. Tu ide o to, že aby mi bolo jasné, že výber prospech Európy je správnym výberom. Eh, eh, Ďakujem. Ja som za to, aby sme diskutovali o Moldavsku, pre všetkým po tých výborných výsledkoch zo včera. Chcel by som ale povedať nadväznosti na predchádzajúcu diskusiu, že či ide o Moldavsko alebo Západný Balkán, nesieme jednoducho dlho čakať. Ak budeme roky čakať, frustrácia bude obrovská, to je jedna vec. Druhá vec, musíme si uvedomiť, že Ruská federácia vedie ekonomickú vojnu nielen voči Ukrajine, ale aj Moldavsko. Tu ide napríklad o zákaz exportu vína a tak ďalej. To znamená, že Moldavsku môžeme pomôcť iba tak, ak vlastne im pomôžeme efektívne z európskej strany tak, že otvoríme naše trhy. Nemôžeme očakovať, že Moldavsko, ktoré patrí medzi najchudobnejšie štáty, nemôžeme sa len prizerať, aby pod vplyvom Ruska eh, ostala táto krajina bez pomoci a ešte viac chudobnievala. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte pár komentárov. Samozrejme patrí medzi tých, ktorí uvítali výsledky včerajších volieb v Moldavsku Najprv by som chcel povedať, že nesme zabudnúť na tú atmosféru pred, Euró- pred tými voľbami. Bol tu veľký tlak zo strany Ruska na proeurópske sily. A potom ide o sankcie, ktoré boli vlastne mimo pravidiel organizácie VTO, pokiaľ ide o to, čo vykonalo Rusko voči Moldavské. Bola tu podpora EÚ a takto sme pomohli Moldavsku prekonať dopad e, ruských sankcií. Potom si musíme uvedomiť, že čo je teraz najnevyhnutnejšie. To znamená, že my, parlament, komisia musíme podporiť proeurópske sily v Moldavsku, aby čo najskôr vytvorili lepšiu vládu, lepšiu vládu pre moldavských občanov a potom samozrejme vo vzťahu k európskemu projektu. No a po tretie, chcel by som zacitovať niekoho, koho si veľmi vážim tejto miestnosti, a síce, že je dôležité zabezpečiť to, aby Moldavsko primeraným spôsobom implementovalo stabilizačnú hodnotu, eh, dohodu s Európou. Toto je jediná cesta, ako ich vrátiť do Európy. Keď sa to podarí plne implementovať, tak vlastne sa to vytvorí základ pre eh, budúce uplatňovanie ďalších možností, pokiaľ ide o prístupenie k EÚ. Boli tu určité informácie, ktoré sa šírili, pokiaľ ide o moldavské súdnictvo, v tom zmysle, že tesne pred voľbami zakázali nejakú stranu. Z teoretického hľadiska to možno znelo zaujímavo, ale ak je teda jasné, že je nejaká strana financovaná s e, Moskvou a keď e, v vedúci činiteľ SN povie, že ja tu zastupujem Moskvu a táto strana je prepojená s ľuďmi, ktoré organizovali násilnosti a ktoré ohrozovali stabilitu a bezpečnosť Ukrajiny, tak toto nie je len určitá ďalšia politická páka, je to niečo, čo prekračuje akékoľvek aj európske pravidlá. Posledná vec, hmm. ako vlastne by sme reagovali, ak by sme vedeli, že Rusko financuje EU protieurópske strany. Viem, že sú tu strany, ktoré majú internú koordináciu, nie je tu jednu stranu, ich množstvo. Ako to umožníme? vy v národných parlamentoch, my v Európskom parlamentu, ako môžeme e, súhlasiť s tým, aby sa postupovalo tak, ako doteraz sme, je tzv. demokracie, lebo v praxi je to vlastne tá piatá kolóna, ktorú vybudovalo Rusko a je to proti, absolútne proti európskemu projektu. Ďakujem pekne a teraz pán Preda. Ďakujem za slovo. Ja absolútne súhlasím s kolegom zo skupiny socialistov, keď tento vysvetlil, že strana, ktorá sa volala Patria, mala zákaz zúčastniť sa súťaže, pretože tri dni pred voľbami boli predstavené dôkazy o financovaní z Moskva, čo je absolútne zakázané vo volebnom zákone. Žiadna strana nesmie totiž to získavať eh, financovanie spoza hraníc krajiny. Čo samozrejme narušuje európsku atmosféru, kedy sme minulý týždeň videli, že strany, ktoré fungujú v členských štátoch, taktiež dostajú financovanie z Ruska. Ja mám dojem, že sa vraciame do 50. rokov s týmito ruskými peniazmi, ktoré zaplavujú európsku politickú scénu vnútri EÚ. No a vidíme to aj v susedstve. Je to veľmi, veľmi vážne. Je to takisto vážne ako e, armádne zákroky. No a potom tie tri proeurópske strany náležia do trých, troch, európskych, eh, do troch pardon, politických eh, skupín, ktoré sú zastúpené aj v našom parlamente, EPP, SD, ALDE. Pán Gimpus zo, zo strany pre liberálov a kolega z EPP už ohlásili, že plánujú rokovať o proeurópskej koalícii frakcií a som si istý, že pán Lupo zo, zo strany socialistov sa pripojí k tejto skupine, aby sa im podarilo zostaviť nov, v Kišinove nový, novú proeurópsku vládu. Nezabúdajme, že vláda, ktorá práve ukončila svoju činnosť, formálne vyhlásila, že v roku 2015 Moldavsko poda žiadosť na kandidatúru, čiže z našej strany sa bude očakávať podpora ktorá sa v prvom rade bude týkať práve tejto otázky, ako to už e, uviedol pán Austrevičius e, vo svojej správe, o ktorej sme hlasovali naposledy. Nezabúdajme, že tá podpora bude z politického hľadiska e, veľmi citlivá. Pripravme sa na to. Ďakujem pekne. Teraz má slovo práve ste spomínaný kolega. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že mali sme to príležitosť pogratulovať nielen Moldavsku a moldavským občanom, ktorí sa aktívne zúčastnili parlamentných volieb, ale myslím si, že je to Európsky parlament, ktorý prijal správne rozhodnutie, pokiaľ ide o ratifikáciu asociačnej dohody s Moldavskou republikou a to včas. Myslím si, že to je vlastne to hlavné posolstvo, sme tu spolu. To znamená, chceme pomôcť Moldavskom vlastným občanom, aby sa rozvíjali. Nechceme, aby sa vracali do minulosti, alebo stagnovali. Chceme, aby išli vpred správnou cestou, zvolili si európsku perspektívu. Myslím si, že tieto voľby môžu slúžiť ako výborný základ, pokiaľ ide o to, aby sa vytvorila nová moldavská vláda, aby mohla začať vykonávať svoju funkciu, aby nebola označená len za proeurópsku, ale aby bola aktívna v zmysle boja proti korupcii, aby zabezpečil lepšie riadenie, aby implementovali množstvo reforiem. Musíme si uvedomiť, že je tu veľa práce pred Moldavskom, je dôležité vykonať politické a ekonomické reformy, je dôležité zlepšiť eh, možnosti pre podnikateľov, aby mohli vytvárať pracovné miesta kvalitnejšie, aby sa zvýšil blahobyt krajiny ale musíme si uvedomiť, kolegyne, kolegovia, toto je určitá šanca, aby sme si uvedomili, že je tu jasná perspektíva pre tie štáty, ktoré sa rozhodnú ísť správnou cestou, ktoré vykonávajú reformy a postupujú, ďalej pracujú. Takže boli tu voľby včera v Moldavské, Moldavsku, ktoré potvrdzujú, že je tu istá cesta, správna cesta a myslím si, že takéto štáty mali mať jasnú šancu, aby mohli mm, mm, pracovať na týchto reformách, chcem ich pozbudzovať a im pomáhať. Ja by som chcel pripomenúť štruktúry EÚ, ako aj členské štáty, aby sme takto podporovali Moldavsko, aby sme poskytovali individuálnu e, expertízu, aby sme im umožnili lepší prístup na trhy EÚ a myslím si, že bude tu štát, ktorý bude lepšie fungovať a ktorý môže byť skutočne pozitívnym príkladom európskej reforiem. Ďakujem pekne. Eh, vamos a parar dos Ďakujem pekne. A teraz si spravíme krátku prestávku, totižto čakáme na stáleho predstaviteľa Holandska pri EÚ. To bude vlastne náš posledný bod programu o 18.30. Potom ešte budeme mať koktejl pred sálou, takže počkáme pár minút na to, aby prišiel k nám stály predstaviteľ. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener un... začneme. Máme teda pred sebou informačnú schôdzu so stálym zastupiteľom Holandska pri Európskej únii s Pietrom de Choerom. Je to téma, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá. Je to informácia o vývoji havarie lietadla na Ukrajine Holandsko malo možnosť vyšetriť čiernu skrinku lietadla MH17, takže to, čo nám pán Pietera povie, bude určite veľmi zaujímavé. Ďakujem e, za túto príležitosť e, aktualizovať informácie o katastrofe letu MH17 pred týmto výborom. Ako si určite spomínate, 17. júla tohto roku toto lietadlo havarovalo, čo viedlo k smrti všetkých 190 pasažierov a členov posádky. Niekoľko dní po tejto katastrofe e, medzinárodná komunita bola jednohlasne presvedčená, že by sa táto situácia mala riadne vyriešiť a nastavili sa tri priority. Prvá, repatriácia a identifikácia ostatkov a osobného majetku e, pasažierov a posadky, po druhé technické vyšetrovanie, čiže zistiť okolnosti katastrofy a po tretie trestné vyšetrovanie, aby sa identifikovali osoby, ktoré boli právne zodpovedné za túto situáciu. Tieto tri eh, priority boli zosladené v rôznych fórach, aj na úrovni EÚ, Bezpečnostnej rade OSN, eh, ktorá vypracovala eh, rezolúciu 2166 práve v júli tohto roka, kde sa venuje tejto havárii. Naša vláda je vďačná, že Európsky parlament vyhlásil svoju podporu sledovaniu vývoja situácie a naozaj vám ďakujem za verejnú podporu parlamentu tejto otázky. Pokiaľ ide o tie tri medzinárodne uznané priority, najprv sa budeme venovať ním a potom ešte budeme rozprávať o práci, ktorá nás stále čaká. Dúfam, že oceníte, že sa tu v mene našej vlády snažím poskytnúť vám faktuálne, fakt, e, faktické informácie o krokoch, ktoré parlament prijal. Čiže prvá, prvá priorita repatriácia, identifikácia. Niekoľko dní po havárii Ukrajina a Holandsko sa dohodli, že identifikácia prebehne v Holandsku a že Holandsko, Austrália a Malajzia e, vypracujú spoločnú repatriačnú misiu 24 hodín po havárii pre predchádzajúci um, pri, premiér, ktorý je teraz pod predsedom komisie, uh, povolal eh, forenzných expertov a dostavil som na Ukrajinu, aby začali prácu. Druhý deň boli potom v, eh, na sídle v Krakove aby, a pripravovali sa návštevy miesta. Ďalší deň boli možné iba krátke návštevy kvôli bezpečnostnej situácii, ktorá bola úzko monitorovaná. A my chceme vy, vy, vysloviť našu ďaku tomu, čo OEC vy, vykonalo na tomto poli. 26. júla sa misia oficiálne spustila, ale už dovtedy bolo mnoho tiel nájdených prostredníctvom špecializovaného týmu. 6. augusta vzhľadom na bezpečnostnú situáciu misia e, bola stiahnutá. Pr- e, potom počas septembra a oktobra Holandsko bolo denne v kontakte s OECE a Holandsko sledovalo, či sa umožní opätovný prístup na miesto havárie Európs- Rada EÚ a Rada Európskej Európy. Taktiež vo viacerých e, záveroch rady hovorili, že prístup na miesto havárie musí byť súčasťou, e, súčasťou primeria na Ukrajine. 28. novembra boli všetky ostatky repatriované do Eindhovenu, teraz sú v meste Hilveson, kde sa, kde sa práve uskutočňuje identifikácia doteraz 289 z 298 obetí už bolo identifikovaných, ale ako si viete predstaviť, práca stále predbieha vzhľadom na fakt, že minulý piatok opäť mnoho ostatkov obetí bolo privezených domov. Druhá priorita. Technické vyšetrovanie. Začal by som tým, že príloha 13 dohovoru o medzinárodnom e, osobnom letectve, čiže Šikákský dohovor, veľmi jasne e, hovorí o tom, ako vyšetrovať v prípade medzinárodných leteckých e, havárií. A pokiaľ dojde k takéto havárii, tak Ukrajina mala primárnu zodpovednosť vykonávať e, či viesť vyšetrovanie v súlade s prílohou 13 dohovoru AAI a e, holandské e, vyšetrovacie stredisko požiadalo Holandsko o vedenie vyšetrovania podľa holandských zákonov. Je Bezpečnostná rada plne nezávislý orgán vznikol tým, nezávislý, nezávislý tým z viacerých krajín, Ukrajiny, Ruska, Holandska, Malézia, Austrálie a taktiež aj EASA poskytla členov a ICAO rovnako začali im e, vyšetrovať okolnosti havárie. Holandská bezpečnostná rada v tej chvíli vypracovala predbežnú správu 9. septembra a jedným z výsledkov bolo, že škoda, ktorá bola zaznamenaná v prednej časti lietadla, naznačovala, že lietadlo bolo preniknuté viacerými e, objektami zvonku, ktoré teda zvonku prenikli do lietadla. Boli teda vylúčené možnosti, že lietadlo e, spadlo kvôli teroristickému útoku znútra lietadla alebo kvôli mechanickému poškodeniu či zlyhaniu lietadla. Bezpečnostná ráda e, zaistila e, časti lietadla ktoré medzi 11. a 23. novembrom boli skúmané, čo bolo e, uskutočnené v sú, so súhlasom všetkých zaangažovaných strán a miestnych e, núdzových služieb, e, záchranných služieb, ktoré asistovali. Pokiaľ, bude, pokiaľ nebude vyšetrovanie uzavreté, nebudú vyvedené žiadne definitívne dôsledky, ktoré by hovorili o dôvode e, havárie. E, Holandská bezpečnostná rada chce vypracovať finálny report do polovice roku 2015. Hovoríme o okolnostiach havaria, nie o vine. Vinu bude riešiť tretia oblasť, tretia priorita. Viacero krajín už spustilo kriminálne vyšetrovanie. Spoločný vyšetrovací tým bol vytvorený 7. augusta, aby spolu pracoval v tom týme je Holandsko, Ukrajina, Austrália a Belgicko. Tento tým spolupracuje s ďalšími krajinami vrátane Malajzie. Holandský verejný prokurátor e, sa každodenne venuje riadeniu spoloč- týmu spoločného vyšetrovania. Toto vyšetrovanie prebieha nezávisle a holandský verejný prokurátor hovoril, že e, kriminálne vyšetrovanie bude dlho trvať vzhľadom na rozsah a zložitosť prípadu a tak tiež vzhľadom na to, že má medzinárodný e, rozmer. Holandská vláda sa dištancuje od špekulácií, ktoré sa týkajú právnej zodpovednosti toho, čo sa stalo, pokiaľ nebude vyšetrovanie ukončené. Holandská vláda nevydá žiadne stanovisko. Takže ešte stále treba uskutočniť veľkú časť práce. Ani jedna z troch priorit ešte nebola v tejto chvíli úplne ukončená. Prvá priorita, ako som hovoril, ešte stále je tu 9 obetí, ktoré treba pozitívne identifikovať. Aby e, ich identifikácia bola možná, bude taktiež potrebné vrátiť sa na miesto e, katastrofy. Je tam niekoľko oblastí, ktoré ešte neboli prehľadané vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na dôvažok. Sú tu tzv. spálené e, oblasti, kde treba taktiež ďalej skúmať. Druhá vec, technické vyšetrovanie, to prebieha v súlade s normami, na ktorých sa medzinárodná komunita dohodla v prílohe 13 Šikakského dohovoru. Je potrebné, aby toto vyšetrovanie ďalej prebiehalo. Ne, netreba žiadne ďalšie medzinárodné vyšetrovania spúšťať. Toto vyšetrovanie by malo byť technické a nemalo by byť spolitizované. Ne, podľa nás neexistuje dôvod na to, aby sme spochybňovali nestrannosť a profesionalitu medzinárodného týmu, ktorý e, vyšetrovanie uskutočňuje. Taktiež nemožno vylúčiť možno, že bude možno potrebné opäť e, prísť na miesto havarie e, kvôli technickému vyšetrovaniu. A chcel by som ešte doplniť, že tak ako som už spomínal, minulý týždeň aj pred dvoma týždňami na mieste havárie sa zozbierali trosky to sú dôležité prvky pre vedenie vyšetrovania. Tie budú e, prevezené do Holandska. Dúfame, že sa do Holandska dostanú budúci týždeň. No a tretia priorita, koordinované trestné vyšetrovanie, ktoré prebieha vo viacerých krajinách vrátane Holandska, si bude vyžadovať plnú spoluprácu všetkých zúčastnených strán najmä e, vyzývame všetky krajiny, aby spolupracovali, pokiaľ ich požiadame o právnu asistenciu. No a ako som už spomínal, naša vláda e, tieto vyšetrovania vedie a nebude sa vyjadrovať k otázke, kto je právne zodpovedný za haváriu, prv ako vyšetrovania budú úplne ukončené. No, na záver by som chcel povedať, že holandská vláda sa maximálne vynasnaží e, do, tieto tri priority spracovať E, premiér o tom hovoril od začiatku. Je to komplexná úloha, ktorá si vyžaduje e, trpezlivosť, spoluprácu a jednotu. Chcem vás ubezpečiť, že s pomocou našich európskych a medzinárodných partnerov neustaneme, až kým nedospejeme k, e, k svojmu cieľu a neodkodníme obete. Ďakujem, pán Dechujer, ďakujem za to, že ste nám povedali, ako prebieha vývoj situácie liet, havarovania letadla MH17 na Ukrajine. A chcem sa poďakovať aj predsedníctvu, že dalo túto tému na program. Naši kolegovia v Senáte a ja osobne tiež veľmi oceňujeme túto činnosť. Takáto havária mala obrovský dopad na holandskú spoločnosť. Z tých 289 ľudí na palube 269 je z Holandska rodiny stratili svojich milovaných a tie rodiny sú veľmi rady, že väčšina e, obetí sa vrátila domov, no nemajú zatiaľ riadnu správnu odpoveď to, e, k tomu, čo sa stalo ten deň a to na nešťastie ešte môže dosť dlho potrvať, kým sa k takejto odpovedi dopadnú. Pán predseda e, výboru pre zahraničné veci, ja osobne som bola celé leto e, zaangažovaná do tejto témy. Rokovali sme so zodpovednými ministrami o tom, ako e, riešiť túto otázku vo veľmi citlivej politickej situácii, ktorá v tejto chvíli existuje e, smerom k našim, smerom k Ukrajine a k Rusku. Na druhej strane musíme tiež e, podporiť rodiny v ich e, smútku. Osobne som štyrikrát bola na Eindhovenskom letisku, aby som e, keď, keď prišiel posledný let eh, s ostatkami tento piatok. Všetci dúfame, že za niekoľko mesiacov už bude jasné, čo spôsobilo haváriu. Avšak je veľmi dôležité, aby prebehol medzinárodný prieskum a aby tento bol naozaj starostlivo vykonaný a citlivo vykonaný. A ďakujeme za vašu podporu. Pre nás je veľmi dôležité vedieť, že aj ďalší ostatní Európania preukazujú solidaritu a sympatizujú s holandskou spoločnosťou a ďalšími krajinami, ktoré stratili svojich milovaných v tejto havárii. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Yes, thank you, uh, thank you, Elmar. Um, I'd also like... Ďakujem, Elmar. A ja chcem vyjadriť svoju vďaku, že sa venujeme tejto téme a že stály predstaviteľ Holandska mohol túto tému pred výborom predstaviť. Keď sme si vypočuli prvý briefing, samozrejme bolo jasné, že je naša morálna povinnosť smerom k rodinám obetí ďalej pokračovať v tomto procese, až kým e, neukončíme ten tretí krok, tretiu, rispo, e, tretiu prioritu a kým teda zodpovední nebudú prinesení pred súd a nebudú spravodlivo odsudení. Mohli by ste sa prosím špecifickejšie viedriť k tomuto tretiemu kroku? E, pomerne Podrobne ste hovorili o technickom vyšetrovaní. E, hovoríte, že v polovici roku 2015 bude vypracovaná finálna správa a samozrejme ja viem, že ten tretí krok bude trvať dlhšie, ale ako ste správne na začiatku povedali, vždy ste cítili podporu Európskeho parlamentu a ja by som chcela zdôrazniť, že tú podporu určite máte. Takže čo môžeme urobiť my? Čo môžeme urobiť, aby sme maximálne urýchlili ten tretí krok, ktorý predstavuje pre, predvedenie zodpovedných predsúd. Kde máme vyviať tlak? Čo máme robiť, aby sme toto docelili? Naozaj chcem e, vyzdvihnúť to, ako Holandsko doteraz viedlo a spracovávalo vyšetrovanie. Samozrejme, rodiny obetí však čakajú na ukončenie posledného kroku. Mohli by ste sa prosím špecifickejšie vedriť, ako vám v tomto my môžeme pomôcť. Thank you, Mr. Chair. Well, the... Ďakujem za slovo, pán predseda. Viacero ľudí tu vyjadrilo vďaku. Moji dva kolegovia, jedna z Európskeho parlamentu, jedna z Národného parlamentu. No, ja mám jednu otázku Bolo by možné, keď bude technická správa vypracovaná a keď aj bude ukončené trestné vyšetrovanie, bolo by možné, aby aj tie boli predstavené pred výborom pre zahraničné veci? Ďakujem. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hartelijk dank dat we... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, že máme príležitosť eh, dnes hovoriť o tejto tragickej katastrofe, ktorá sa nás všetkých došla. 3. decembra výbor pre dopravu sa hovorilo o tejto katastrofe a dnes sa tomu môžeme venovať opäť. Chcel by som nášmu hostovi položiť dve otázky. Prvá sa týka dôkazových eh, materiálov havária, k havárii došlo 17. júla a časti lietadla boli zozbierané minulý týždeň. Akú istotu teda môžeme mať, pokiaľ ide o tieto trosky? Dá sa ešte niečo nájsť? Dá sa nájsť taká troska, ktorá by mohla poskytnúť nejaké informácie o dôvode havárie? Je to už tak dávno. Možno nejaká časť lietadla medzi tým zmizla. To je moja prvá otázka. Druhá otázka sa týka vyšetrovania. Ten let e, pre, e, sa uskutočnil nad východnou časťou Ukrajiny a bezpečnostné služby s komerčnými leteckými spoločnosťami si vymenali informácie. Niektoré aerolinky nad, tým, e, nad tou oblasťou lietali viac Niektoré tam ešte stále lietajú. No a čo teda táto, tieto výmeny informácie sieť sú aj tie súčasťou vyšetrovania? Ďakujem, eh, pán predseda. Ďakujem, pán Hojer. V mene tých, ktorí stratili milovaných a rodiny v, v júli, 17. júla, je, je pre nich najdôležitejšia pravda a ja dúfam, že v budúcnosti sa tomuto výboru podarí vypočuť si nezávislých exper- expertov, o ktorých práve teraz pán veľvyslanec hovoril. Ja mám niekoľko otázok. Prečo Holandsko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina podpísali e, dohodu o tom, že nebudú zverejňovať výstupy e, trestného vyšetrovania? Je tu nejaké veto pre zúčastnené strany tohto dôverného dohovoru? je tu dôvod, prečo Malézia nebola zahrnutá do tejto dohody o nezverejňovaní informácií o spoločnom vyšetrovaní? Čo robí holandská vláda, aby sa ubezpečila, že všetky európske e, letecké spoločnosti a všetky vôbec celkovo letecké spoločnosti sú rovnako informované o rizikách, ktoré e, prelet nad istými oblastiami predstavuje. Je stále tajomstvom, prečo malajské aerolinky neboli informované, zatiaľ čo ostatné boli informované o tom, že je riskantné lietať nad touto oblasťou. Európska spolupráca by sa mala zamerať na to, aby sme sa vyhli opakovaniu hororového scenára zo 17. júla. To je zásadné. Druhá otázka. Súhlasí holandská vláda s tým, že je čudné, že parlamenty ako napríklad nemecký Bundestag môže ale holandský parlament nemôže vidieť satelitné zábery. Súhlasíte s tým, že v prospech skúmania by ich um, holandský parlament mal možnosť vidieť, pretože to nepoškodí vyšetrovanie ani e, technické, ani trestné. Ďakujem. No, primero la al señor de por su... V prvom rade Chcem pánovi Dechojerovi poďakovať za to, že nám takto jasne predstavil výsledky. Svedčí to o tom, že vykonávajú naozaj profesionálnu prácu. Mňa prekvapuje jedna vec a to je tá opatrnosť. Zatiaľ nevieme, aké boli presné okolnosti, aj keď sa zdá, že nejakú predstavu už máme my na túto opatrnosť vždy upozorňujeme. Takáto opatrnosť nám tiež to často chýba. Je dôležité, aby sme neublížili zúčastneným stranám. Je dôležité, aby sme neposkytli informácie vinníkom, takže budeme ďalej počúvať a budeme čakať na výsledky vyšetrovania. Ja mám dve otázky. Kedy sa domnievate, že budú k dispozícii výsledky? Ako dlho takéto vyšetrovanie trvá? Uh, ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj všetkým zástupcom, že mi položili otázky. Pokúsim sa vám na niečo najlepšie odpovedať. Prvá otázka znela, čo môže urobiť Európsky parlament, aby pomohol pri vyšetrovaniach, ktoré prebiehajú A pokiaľ ide o repatriáciu obetí, čo môže urobiť parlament aj v tejto oblasti? Takže prakticky sú to dve veci, ktoré parlament v tejto fáze môže urobiť. Pokiaľ ide o trestné vyšetrovanie, tu v istej chvíli zaznie požiadavka právnej asistencie tretich krajín Čiže by to mala byť normálna spolupráca európskych prokurátorov a krajín, ale myslím si, že by bolo napomocné, pokiaľ by parlament tento proces sledoval a naznačil, že očakáva, že krajiny, o ktoré, ktoré budú požiadané o právnu asistenciu, aby teda tieto krajiny dostali svojim povinnostiam, svojim záväzkom. Po druhé, ako som už hovoril, možno bude potrebné sa vrátiť na miesto havárie a skúmať e, to miesto ďalej, čo je naďalej problematické kvôli e, bezpečnostnej situácii na mieste. Bezpečnostná situácia je komplikovaná, je náročná, je, je veľmi často narušované, a myslím si, že by bolo dobré, pokiaľ by parlament naďalej trval na tom, aby všetky strany, ktoré e, podpísali Minskú dohodu, aby jej, jej aj dostali. Otázka, ďalšia otázka znela, či tento výbor bude mať možnosť vypočuť si výstupy um, z vyšetrovania trestného činu uh, Predpokladám, že naša vláda vám veľmi rada poskytne akékoľvek informácie Európskemu parlamentu, informácie, ktoré, o ktoré sa podelíme aj s našim národným parlamentom. A teda pokiaľ pôjde o otvorené informácie, tak samozrejme vám ich radi prednesieme a ja tento návrh či požiadavku budem tlmočiť v našom hlavnom meste. Ďalšia otázka či sa nejako mohlo nakladať s dôkazmi, či mohli byť ukradnuté alebo inak zmiznúť. Určite si viete predstaviť, že že možno bude potrebné, aby sme počas skúmania v Holandsku a počas rekonštrukcie, ktorú vypracujeme Mm, s troskami, ktoré, ktoré máme, bude možno nutné vrátiť sa na Ukrajinu. To v tejto chvíli nikto nevie. V prvom rade bude musieť Bezpečnostná rada preskúmať trosky, ktoré zozbierala. Tie trosky zozbierala, musím povedať, inteligentným spôsobom. Počas predchádzajúcich návštev na mieste a na základe ich profesionálnych vedomostí vedeli, aké vyšetrovanie vedú, tak vďaka tomu všetkému identifikovali, ktoré časti e, trosiek e, potrebujú zobrať so sebou. A práve Bezpečnostná rada 23. E, rozhodla, že sa im podarilo získať tie časti trosiek, ktoré potrebovali. Takže by sme mali teraz čakať na výsledky týchto krokov, ktoré Bezpečnostná rada o vyšetrovaní po, po, podstupuje. Pokiaľ ide o zdieľanie informácií o bezpečnosti preletu nad e, oblasťou, akou je v tejto chvíli e, východná Ukrajina, to je naozaj komplexná otázka oznamovania e, situácie leteckým spoločnostiam. Tak tu by som e, chcela povedať dve veci Bez ohľadu na to, aká strašná je táto katastrofa, všetci sa z toho snažíme poučiť. V uplynulých týždňoch počas novembra IKO opätovne diskutovalo o pravidlách a postupoch, ktoré sa uplatňujú v takejto situácii. Prečo neboli informované malajské aerolínie o tejto situácie? O tejto situácii? Myslím si, že v tejto chvíli je to tak, že pokiaľ sa identifikuje riziko, je táto informácia verejne dostupná a je na zodpovednosti leteckých spoločností, aby túto informáciu vyžili a na základe nej e, pristúpili k rozhodnutiam o ďalšej činnosti. Pokiaľ ide o otázku delenia sa o, o informácie, Samozrejme, nie, určite viete, že niektoré informácie sú tajné, nie, je možné sa s nimi deliť o v spoločnosti, akými sú letecké spoločnosti. Potom tu bola otázka, prečo Bundestag má prístup k satelitným záberom a ďalším e, službám, e, pardon, informáciám rozviedky. Samozrejme, Naša vláda si je vedomá e, toho, čo médiá o tejto téme publikujú, avšak časť vyšetrovania trestnej činnosti a kancelária e, prokurátora sa pokúša zadržať akékoľvek informácie, ktoré sú dostupné, vrátanie informácií o satelitných záberoch, o ktorých médiá hovoria. Sme si istí, že sa, k takému, že sa tým, vďaka tomu e, dopracujeme k materiálu, ktorý je potrebný na to, aby sme mohli pokračovať o vyšetrovaní trestného činu. Koľko vyšetrovania budú trvať? Už som hovoril o tom, že bezpečnostná rada vyšetruje a toto vyšetrovanie môže trvať do polovice roku 2015 a v prípade takto komplexného, komplexnej havárie, komplexnej nehody je vyšetrovanie, ktoré trvá iba rok, e, v skutočnosti to nie je veľmi dlho. Pre takýto typ vyšetrovania. Takže dúfam, že to kvázi nezvalíte na mne, keď to bude trvať dlhšie než, budúce, než leto budúceho roka. Trestné vyšetrovanie je samozrejme komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje veľa času. Určite vám je jasné, že je to zložité, no pokiaľ sa pýtate konkrétne na dátum, tak si myslím, že to môže trvať až do roku 2016. Opäť treba zobrať do úvahy zložitosť takéhoto vyšetrovania a teda brať do úvahy aj to, že dvojročné časové obdobie vôbec nie je eh, nerealistické. Pán predseda, dúfam, že som zodpovedal eh, riadne na všetky otázky. Ďakujem pekne. Nevidím tu, že by to boli ďalšie otázky. A pani Šáke. Nie, vzadu. Niekto sa hlási. I understand we can continue with questions, right? Chápem to tak, že môžeme pokračovať ďalej s otázkami. Ja mám otázku, e, či plánujete e, zverejniť e, nejaké ďalšie informácie o tom, kto môže byť odpovedný. Konšpiračné teórie hovoria o ukrajinskej zodpovednosti. Chápete, že môžu byť dosť poškodzujúce a ak by bolo možné vylúčiť takéto špekulácie, chcem sa spýtať, či ste pripravení takéto informácie zverejniť alebo nie. Thank you, Chair. Ambassador... Ďakujem, pán predseda a pán vyslanec. V prvom rade dovolte mi opäť vyjadriť moju e, súhlas, e, sústrasť e, celému vášmu národu v súvislosti s pádom tohto lietadla. Ja zastupujem Polsko a my to vždy porovnávame s tou smolenskou katastrofou a vieme sa teda do toho vcítiť. Chcel by som vyjadriť komplimenty e, holandskej vláde. V prvom rade, pokiaľ ide o podpísanie dohody s Ukrajinou vo veľmi skorom štádiu, pokiaľ ide o identifikovanie tiel na eh, holandskom eh, území. Ja si myslím, že to bolo extrémne dôležité. A eh, dala vám to tú zábezpeku v tomto procese a prvom rade vám to umožnilo vyhnúť sa skutočnému šoku pre rodiny, predpokladám. My v Polsku ešte stále pociťujeme dôsledky toho, že sme identifikáciu ponechali na ruskú stranu. A po druhé, e, chcela by som vyjadriť e, komplementy, pokiaľ ide o internalizáciu e, tej, toho vyšetrovania. To je tiež veľmi dôležité, aby nezávislý orgán hodnotil technickú stránku tohto všetkého. Samozrejme, môže si to vyžiadať čas a dopracovať sa k konkrétnym záverom, avšak myslím, že po e, tých strašných polských skúsenostiach e, s takýmto typom e, udalostí myslím, že aspoň ste zabezpečili to, že vyšetrovanie bude prebiehať správne. To je extrémne dôležité. Ďakujem, pán predseda. Pán uh, vyslanec, vy ste zodpovedali na veľa otázok, ale nie tu o dohode eh, o eh, neodhalovaní um, informácií medzi Belgickom, Ukrajinou, Sterliou a podobne. Prečo je tam to veto? Prečo tam nebola Malajzia v tomto spoločnom vyšetrovacom týme zahrnutá a v príslušnej dohode o nezverejňovaní informácií? Ďakujem, pán predseda Brok, pán eh, vyslanec. Eh, chcem eh, ešte raz vyjadriť mene delegácie pre vzťahy s Ukrajinou sústrasť so všetkými obeťami tohto letu. Až by som chcel od vás počuť je hodnotenie celkovej kooperácie s ukrajinskými orgánmi, keďže Vrak lietadla sa nachádzal v časti Ukrajiny, ktorá momentálne je kievským orgánom neprístupná a aké je vaše celkové hodnotenie, pokiaľ ide o časový rámec, teda e, záverečné hodnotenie a presnejšie hodnotenie, e, čo sa vlastne stalo, pretože by ste boli dosť e, evazívni, pokiaľ išlo o nejaké konkrétne hodnotenie dôvodov toho, prečo lietadlo padlo? Chair, thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o konšpiračné teórie a teda zamietnutie toho, čo uh, uh, je po, podložené, čo nie. Chcel by som tu len znovu zdôrazniť, že musíme jednoducho vyčkať na závery vyšetrovania vyšetrenia bezpečnostného výboru aj spoločného vyšetrovacieho týmu k právnej zodpovednosti. Ja e, sa naďalej budem zdržovať e, akýchkoľvek vyhlásení o zodpovednosti alebo nezodpovednosti, aby som zabezpečil, že e, vyšetrovanie môže prebiehať nezávisle bez akéhokoľvek tlaku. Ak smiem ešte raz, e, chcel by som e, sa ešte raz poďakoval, e, poďakovať tým milým slovám, pokiaľ ide o naše úsilie zmednárodniť naše vyšetrovanie. My sme plne pochopili, že Čikákský dohovor objasňuje, kto má primárnu zodpovednosť v takýchto situáciách ale eh, v eh, takto komplexnej eh, povahe, ako v tomto prípade tej danej situácie, myslíme si, že je to pre dobro nás všetkých, že sme mohli sa dopracovať k dohode s mnohými krajinami, pokiaľ ide o to, ako viesť toto vyšetrovanie a Opäť by sme chceli e, vyjadriť našu vďaku e, ukrajinským orgánom e, za to, ako s nami spolupracujú a teda aj iným medzinárodným partnerom, ktorí tu spolupracujú. Ospravedlňujem sa pani Scháke za to, že som neodpovedal na jej predchádzajúcu e, otázku. je nie je tam veto, ale nemôžem povedať viac k tejto dohode a prečo Malajzia nie je členom spoločného vyšetrovacieho týmu. Dovolte mi jednoducho povedať, že, že sme v dobrom kontakte, máme dobré e, vzťahy s Malajziou. Malázia indikovala, že chcela byť súčasťou e, vyšetrovania a naozaj plne spolupracujú a sú zainteresovaní do vyšetrovania či by e, mal byť e, plne zainteresovaná, to je otázkou, o ktorej by mali diskutovať jednotlivé strany. A otázka, e, že som bol pomerne evazívny, pokiaľ ide o časovú líniu vyšetrovania a príčin, kedy sa to všetko zverejní, to je správne. A ja takto aj chcem postupovať naďalej, pretože ja nemôžem predpovedať kedy uh, tieto vyšetrovacie eh, témy pri, pripravia svoje správy. My nechceme na nich vytvárať nátlak. Myslím, toto sú profesionáli, oni sú si viac než vedomí toho, že medzinárodné spoločenstvo si veľmi silne želá, rovnako ako aj rodiny e, e, zosnulých, e, aby čo najskôr boli k dispozícii výsledky, ale oni potrebujú svoj čas na to, aby mohli e, Ehm, naozaj e, plne sa dopracovať k plným výsledkom, k jasným e, výsledkom vyšetrovania a, a tieto by mali byť naozaj potom akceptované e, všetkými. Ďakujem pekne. Ja tiež by som chcel poďakovať pánu veľvyslancovi za jeho informácie o vyšetrovaní. Myslím si, že takýto incident Eh, to je naozaj zložité a preto vás chceme naďalej podporiť vo vašom úsilí ohľadom eh, vyšetrovania. Eh, sme k dispozícii, ak by holandská strana si myslela, že vám môžeme byť napomocní, podporíme vám. Podporíme vás samozrejme. Na dnešok je teda zasadnutie ukončené. Myslím, že nemáme žiadnu recepciu.